Vážení kolegovia, dámy a páni, myslím, že môžeme začať. Som si istá, že sa k nám pridajú mnohí ďalší ľudia a samozrejme chcela by som oznámiť, že toto zasadnutie sa vysiela a mnoho ľudí nasleduje online, takže všetkých zdravím. Zmena programu, skôr než ho môžeme schváliť, bod 5, správa z trialogu o poistení motorových vozidiel. To sa bude robiť až zajtra. Spravodajka je tam pani Charanzová. Zajtra po hlasovaní nebude to dnes. A teda predpokladám, že s touto zmenou môžeme schváliť program. Nevidím nejaké námietky, ďakujem veľmi pekne. E, takisto viete, že nájdete v aplikácii e-meeting všetky dokumenty zo zasadnutia, pretože my sme výbor, ktorý nepoužíva papier. E, videli ste takisto aj nového spravodajcu, ktorý e, bol uverejnený pred niekoľkými dňami a takisto vám chcem pripomenúť, že po zasadnutí výboru zajtra e, budeme mať workshop, ktorý sa bude zabrať pravidlami e-commerce pre digitálny vek a myslím si, že to prichádza včas. ale by som vás tam všetkých pozvať. Uskutoční sa to zajtra spolu s našim spravodajcom Inko pre digitálne e, služby a akt o digitálnych službách s pánom Salibom. Bude to vynikajúca príležitosť na výmenu názorov s našimi odborníkmi a zástupcami komisie a zainteresovanými stranami. Pomôže nám to určite v ďalšej práci v nasledujúcich mesiacoch. Takisto som veľmi rada, že tu môžem ohlásiť niekoľko nových členov v tomto výbore, pretože po Brexite došlo k istým zmenám. Chcela by som tej pani Dedre Klun z EPP, pána Sandra Goziho z Riňu, pána Žona La Capela eh, z ID a pána eh, Miroslava Radačovského. Eh, takže to sú štyria noví plnoprávni členovia. A potom tu máme šiestich náhraňkov, pána Salvatore Damejho z EPP, pána Marka Angela z SAD, pána Parka Camponesiho z ID, pána Gloda z Zelených a pána Dominika Tvarzinského EKR a pani Klára Bonsaty Kiergios no, Nunaskry tiež. A takto sa dostávame e, k schváleniu e, zápisnice zo zasadnutia 22. a 23. januára. Ak nemáte e, nejaké námietky voči tejto zápisnici, týmto dochádza k schváleniu. No a potom hlavný bod na dnešné popoludne je verejné vypočutie, ktoré sa týka e, digitálnej reklamy a informácií pre spotrebiteľov. Cieľom tohto vypočutia je samozrejme umožniť parlamentu, aby si vypočul stanovisko odborníkov, vrátame tanie akademikov a zainteresovaných strán. Ide o to, čomu všetkému čelia spotrebitelia vo svete digitálnej reklamy. Všetko sa to presúva teraz na užívateľov webových stránok a sociálnych médií. Užívateľia sú často vystavení reklame, ktorá môže ovplyvniť ich výber a um, môže tvoriť aj profilovanie. Um, reklama cez uh, tradičné kanály um, musí dodržiavať prísne pravidla, zatiaľ čo na internete veľmi pravidlá neplatia. A to eh, hlavne eh, je nebezpečné pre deti aj eh, v prípadoch falošných produktov a reklamy falošných produktov. Som naozaj veľmi rada, že tu mám s nami odborníkov, ktorých odprezentujem o niekoľko minút. Takže máme dnes dve panelové diskusie s otázkami a odpovediami medzi týmito dvoma panelmi. Budeme mať niekoľko rečníkov v každom paneli a nebudeme mať otázky priamo počas panelu. Prvý panel sa bude zaoberať otázkou, ako sú spotrebitelia informovaní a či majú na výber, keď ide o profilovanie online. Ako prvého rečníka tu máme profesorku Natali Helberger z oddelenia práva a digitálnej technológie na Univerzite v Amsterdame. Nech sa pani páči, pani profesorka, máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali aby som sa s vami podelil výsledky výskumu na univerzite v Amsterdame. Pokiaľ ide o túto tému digitálnej reklamy a informovanie spotrebiteľov a o to, ako formou to prebieha a či majú spotrebitelia na výber, toto všetko sú otázky, ktorým sa budem venovať. Chcela by som začať tým, že budem hovoriť e, pozitívne. Veľa sa toho stalo e, v posledných rokov, pokiaľ ide o to, ako sú spotrebitelia informovaní. Vidíme, že tu sú viaceré vrstvy v zákone ochrany spotrebitelov spotrebiteľov a aj v zákone ochrany osobných údajov. Tieto dva sa navzájom doplňajú a začíname chápať e, vzťah medzi týmito dvoma zákonmi. Pozitívne by som chcela povedať, že e, čoraz viac informácií sa nevenuje len obsahu, ale aj forme informácií. Tieto informácie majú byť zmysluplné a majú sa teda poskytovať v zmysluplnej forme. Pokiaľ ide o povinnosť informovať, môžeme povedať, že e, došlo k výraznému pokruku, pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov. Ale transparentnosť informácií pre spotrebiteľa nie je cieľom, je iba e, prostriedkom, ktorý má e, dosiahnuť účel treba tu mať transparentnosť, aby sme chránili záujmy spotrebiteľov buď e, výberom alebo e, možnosťou uplatňovať práva. V realite spotrebitelia stále čelia vážnym e, prekažkám, keď sa rozhodujú niekedy doslova, a to ste podľa mňa všetci zažili, e, zrazu nabehnú spotrebiteľa na stenu cookies, e, ktoré im neumožňuje ísť ďalej, kým neakceptujú tieto cookies. Niekedy sú zablokovaní, kde teoreticky by mohli prepnúť niekam inam, ale niektoré služby jednoducho nie sú vymeniteľné. Keby som mala Guardian, nemôžem vždy prepnúť na Brabant Secure iné služby sa stali eh, natoľko súčasťou nášho denného eh, života, že prepnúť jednoducho nejde. A rozmýšľam nad tým, koľko z vás eh, skúšali prestať používať eh, Google a WhatsApp. Dá sa to vôbec v digitálnom živote? Ale keby aj eh, spotrebitelia boli ochotní prestať tieto použiť, vedia, ako môžu prestať používať tieto služby. Urobili sme prieskum v Holandsku a pýtali sme sa ľudí na to, aké majú postoje eh, GDPR a na koľko vedia o GDPR. A boli sme prekvapení, že mnohí ani nevedeli, že môžu e, odmietnúť mnohé automatické e, veci. A čo nás spôsobovalo obavy, bolo, že e, mnohí spotrebitelia nevedia, ako využívať GDPR. Často je to paralizujúce, povedal jeden spotrebiteľ, pretože nevedia, čo majú robiť. Teda e, to, čo sa tam deje, nie je e, veľmi dobre prepojené na realitu spotrebiteľov. Tendencia je taká, že si e, predstavujeme, ktoré práva asi máme bez toho, aby sme to otestovali, takže naozaj to musíme zistiť najprv. Ale hlavná vec, ktorú by som dnes chcela povedať, sa týka transparentnosti e, pri ochrane spotrebiteľov. Transparentnosť e, málo pomáha pred profilovaním spotrebiteľov online, keď spotrebiteľ má nejakú bezplatnú službu, je informovaný o tom, že údaje e, sa zbierajú o tomto spotrebiteľovi, aby mohol byť potom e, cieľom e, cieľenej reklamnej kampane, ale toto nestačí spotrebiteľom, pretože si nevedia presvedčiť, čo sa za tým skrýva. Transparentnosť je veľmi dôležitá. Štrukturovanie webových stránok alebo zvolená architektúra vedie e, ľudí do istého smeru. Ako ukazuje napríklad táto správa e, o spôsobe správania norských spotrebiteľov. Štandardné nastavenia a e, prvky, ktoré si môžu zvoliť, nemusia byť vždy na lepšom záujme spotrebiteľov. A potom je tu profilovanie spotrebiteľov, ktoré sa nielen poskytuje na to, aby sa poskytovalo poskytovala relevantnejšia reklama, pretože na to sa dá použiť, ale potenciálne môže byť aj mocným nástrojom na e, vytváranie obav, strachu, e, na zneužívanie e, slabých stránoch spotrebiteľov alebo vylúčenie istých spôsobov správania a reakcií na obchodné a reklamné správy. Toto sú neférové nekalé praktiky a transparentnosť tu neposkytuje veľkú pomoc tu by mali zákonodarcovia e, nakresliť tú čiaru medzi priateľnými a nepriateľnými praktikami. Nehovorím, že musíme teraz začínať úplne od začiatku. Napríklad e, zákon o nekalých reklamných praktikách e, má spôsoby a definície, ktoré hovoria, kde je tá čiara medzi zákonnou reklamou a nezákonnou manipuláciou. A e, tento zákon bol nedávno nariadenie o týchto nekalých reklamných praktikách bol nedávno aktualizovaný v prospech spotrebiteľov, ale stále je tam veľa otvorených otázok, ako je napríklad koncepcia zraniteľného spotrebiteľa. Tradične e, spotrebitelia sú zraniteľní kvôli svojmu veku alebo kvôli iným prvkom. veľmi odlišné. Cieľové skupiny by mohli byť eh, zraniteľné, ako sa napríklad eh, digitálne negramotní alebo tí, ktorí zanechávajú veľkú digitálnu stopu a je tam eh, väčšie množstvo stôp, na základe ktorých možno sa zamerať na týchto spotrebiteľov. Keď sa pozriete na smernicu, vidíte, že mnohé ustanovenia boli napísané e, skôr, než existovali nové komunikačné technológie a bude e, potrebné aktualizovať aj túto smernicu. Kým ustanovenia o neprimeranom vplyve na spotrebiteľov, kde dochádza k zneužívaniu e, informácií spotrebuje, kým tieto ustanovenia by naozaj mohli veľmi pomôcť v prípadoch e, manipulácie na digitálnom trhu. V praxi je ešte veľa vecí nejasných a je potrebné usmernenie. Je v poriadku zamerať sa na ľudí na základe psychografického profilu alebo na základe ich e, najdôvernejších strachov a obav, ako je napríklad e, prísť o prácu, schudnúť, byť zdravý len čo výskum zistí, že sú slabí a e, náchylnejší nechať sa presvedčiť, nakoľko môžu e, títo ľudia podľahnúť takejto reklame a nakoľko môžu byť zneužívané novými komunikačnými technológiami, pretože to sú všetko veci, ktoré sa týkajú digitálneho spotrebiteľa. Spotrebitelia tvoria novú formu komunikácie a vyvolávajú reklamu, ktorá je zameraná na nich vo forme chatbotov a hlasových asistentov. A ukázalo sa, že ľudia veľmi veria týmto automatizovaným e, systémom. Budú schopní aktivovať budú tieto eh, reklamy schopné aktivovať eh, vedomosti, ktoré majú o ľuďoch, tak ako napríklad eh, skutočný predajca v obchode? koľko presvedčenia treba, keď hovoríte do takéto prístroje. Takže na záver by som chcela povedať, že áno, v posledných rokoch sme videli veľký pokrok, pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov, lepšie sú informovaní, ale sú isté hranice toho, čo môže transparentnosť urobiť pri ochrane spotrebiteľov. Musíme začať venovať väčšiu pozornosť samotným užívateľom, aby sme vedeli, aké informácie pre ne pracujú a nakoľko poznajú svoje práva, či ich vedia uplatňovať. Ale takisto musíme akceptovať skutočnosť, že uh, potrebujeme ďalšie ochrany, e, tak aby sme chránili spotrebiteľov pred vážnymi dôsledkami manipulácie online. Potrebujeme e, nakresliť jasnú čiaru medzi priateľnými a nepriateľnými praktikami na základe e, skúseností, ktoré máme z nekalých obchodných praktik. V nedávna aktualizácia novela smernica bola dobrá, ale treba tu ďalšie e, usmernenie, pokiaľ ide o digitálne marketingové praktiky. Mali by sme naozaj presne vedieť, akým spôsobom sa zameriavajú e, s reklamou na e, spotrebiteľov. A takisto sa treba zabrať na akt o službách, kde informácie budú ešte väčšou nadsociou našej digitálnej ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne. E, aj za to, že ste dodržali časový limit. Teraz e, v tomto paneli prehovorí e, pán Augustin Rejna, vedúci právnych záležitostí. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dámy a páni, je pre mňa potešením, že tu môžem byť dnes s vami. Som tu za BEUK a poskytnem vám pohľad z perspektívy E, spotrebiteľom. E, to, čo pani profesorka e, povedala, bolo veľmi dobré. Zatiaľ, čo reklama je legitímnym nástrojom pre firmy, aby predávali svoje produkty, nekala hospodárska súťaž využíva informácia. Ako vieme, e, firmy prichádzajú e, k moci e, reklamou, snažia sa nás presvedčiť, aby sme kupovali veci, ktoré nepotrebujeme, na ktoré nemáme peniaze. Toto nie je nové v digitálnom prostredí Plýv firiem na spotrebiteľa naberá nové rozmery. Používaním interfejsu a zberu údajov a analytiky robia rozhodnutia o ktoré spotrebiteľ by neurobili, e, keby e, firmy nezbierali tieto údaje. A nevyhnutne e, to nie je vždy v záujme spotrebiteľov. Čím viac vieme o niekom, tým ľahšie sa predpokladá a vplýva na ich správanie. To e, najmä platí v prípadoch, keď ovplyvňovaná osoba ani nevie o existencii takejto osoby, ktorá ju chce ovplyvniť. Takéto cielené reklamy cez internet sa opierajú práve o tú myšlienku. E, ako spoločnosti sú schopné nás manipulovať do takej miery, ako si ani nevieme predstaviť a vedia ovplyvniť to, ako konáme a um, práve z úzkových dôvodov to všetko robia. Na základe eh, správy, eh, ktorá sa týka práve takýchto reklám cez internet, ukáza, ukazuje skrytú stránku ehm, získavania údajov a marketingu cez internet a ako to funguje. Táto správa sa zameriava na Um, získavanie osobných údajov um, z rôznych aplikácií aj pre deti a podobne. A uh, všetky tieto uh, uh, informácie sa zameriavajú na komerčné subjekty, ktoré využívajú takto získané osobné údaje aj zo zákonných dôvodov. A um, na základe tohto, tejto správy vidíme, koľko spoločností je zapojených do tohto ekosystému a ten zoznam ani nie je úplný Ehm, napríklad e, tu máme dodávateľia, sprostredkovateľa údajov a užívateľa e, údajov. Niektoré spoločnosti, ktoré e, sú známe ako um, sprostredkovateľia, kombinujú tieto údaje, kombinujú ich e, s informáciami získanými z veľkého počtu rôznych e, zdrojov. Tieto takto vytvorené profily možno pokračovať, teda porovnať s digitálnymi informáciami a môžu teda vyjadrovať to, akú akú máte náladu, ako sa cítite a akým spôsobom sa pravdepodobne budete správať. Táto správa poukázala na viaceré kľúčové otázky a to, ako fungujú tieto firmy. Poprvé, osobné údaje sa e, tieto údaje zhromažďujú osobné údaje a využívajú ich e, mnohé mnohé spoločnosti, e, ktoré ich využívajú bez nejakého právneho základu či bez vedomostí o tomto zo strany dotknutých osôb poviem o tom viac. Tieto spoločnosti nezískajú platný e, súhlas od dotknutých osôb na spracovanie ich osobných údajov, najmä na spracovanie e, údajov v zmysle článku 9 e, nariadenia GDPR a tu ide o špecifické údaje, ako napríklad politické presvedčenie či údaje o náboženskom presvedčení alebo rase. No a tieto spoločnosti tiež nesplňajú um, E, niektoré predpoklady ako oprávnený záujem alebo teda e, iný právny základ e, na to, aby aby mohli takto spracovať tieto údaje. O tom sa tiež hovorí správe aj, aj v prípadoch, keď spotrebitelia vedia o tom, že ich niekto takto sleduje a získava informácie, nemôžu sa proti tomu e, brániť. Poprvé, pri využívaní e, aplikácií poprvýkrát napríklad nedostanú dostatok informácií na to, aby sa vedeli rozhodnúť. No a e, taktiež tá, celý tento systém je taký zložitý, že je nepochopiteľný pre spotrebiteľov a v podstate po používateľia nemôžu robiť nejaké um, informované voľby a rozhodnutia o tom, ako sa budú využívať ich informácie. Aj keby títo spotrebitelia takéto informácie mali, tak aj tak by nebolo možné zastaviť alebo kontrolovať takéto využívanie údajov. Uh, počet aktérov uh, zainteresovaných do tohto systému je uh, čoraz väčší a preto spotrebiteľ jednoducho nemá žiadny, žiadny spôsob k dispozícii, ako sa proti tomu brániť. Celé to znamená, že takýto, takýto dohľad eh, marketingového charakteru v podstate je vždy z rozpore s našimi spotrebiteľskými a základnými právami. Čo to znamená eh, v praxi? Eh, identifikovali sme 5 druhov spotrebiteľov a zameraní na spotrebiteľov aktéry ako, ako Facebook, alebo väčšina z nich teda nie sú známi spotrebiteľov, nemajú s nimi žiadny vzťah a hoci um, o nás toho veľa vedia, tak to tak je, využívajú od nás získané údaje a my nevieme kontrolovať na to, ako sa využijú takéto informácie, či už na, na nejaké politické zavázanie alebo na iné účely. Počet e, týchto aktorov je veľkým bezpečnostným problémom. Napríklad um, tieto eh, spoločnosti jednoducho disponujú obrovským množstvom rôznych informácií o nás. Ale samozrejme nie všetky reklamy sú zlé, ale neslobodno so spotrebiteľom manipulovať eh, výhody eh, smartfónov a iných zariadení prinášajú určité prínosy do našich životov, ale umožňujú nás tak týmto spôsobom sledovať. Spotrebitelia sú takto zraniteľní a e, tieto, e, tieto informácie tiež vedia ovplyvňovať naše správanie a meniť ho. Spomínate si kauzu Cambridge Analytica, no a vieme aj to, že takto e, získané informácie môžu byť využité aj na diskrimináciu proti nám jednoducho nás môžu individuálne tlačiť k tomu, aby sme za určité produkty uhrádzali väčšie sumy o tom, aby vytvorili presný, presný profil vás, majú k dispozícii všetky informácie, pretože využívajú proxy charakteristiky. Vedia, či ste, či ste uh, moslim z určitých informácií, ak používate Grinder, pravdepodobne ste gay, a ak používate určite druhý eh, smartfónov, pravdepodobne patríte k skupine s vysokým príjmom a podobne. Neustále nás monitorujú a uh, naše správanie sa začína meniť. To môže byť škodlivé pre spoločnosť, pretože napríklad budeme čítať o nebezpečných témach, ale môže to byť nebezpečné aj pre jednotlivcov, ak teda hľadáme nejaké nejaké letecké spojenie, tak eh, si vyhľadávame a porovnávame rôzne spojenia. No a a určité údaje o nás, o našom zdraví, ktoré by mali byť eh, využité na ochranu nášho zdravia, môžu byť následne komunikované poisťovňam, ktoré to využijú na zvýšenie poistného voči nám, voči svojim poistníkom. Ako teda s týmto naložiť? Mnohé z týchto praktik sú um, nezákonné v, v Európskej únii, takže presadzovanie právnych predpisov a presadzovanie právnych predpisov je odpoveďou v Norsku eh, napríklad boli mm, podané eh, viaceré mm, eh, podania týkajúce sa Grindra alebo iných aplikácií a, a podobne. No a mm, mnohé, mnohé osoby v celej Európe podali podnety na orgány, na ochranu osobných údajov za to, že boli sledovaní cez mobilné telefóny a, a niektoré teda orgány to vyšetrujú, napríklad aj v Írsku. Vytváranie takýchto profilov môže mať e, negatívne vplyvy aj na hospodárskú súťaž, pretože nové subjekty e, nebudú mať dostatočnú motiváciu na to, aby, aby vyvíjali nové inočné riešenia, keď e, majú takéto informácie. To vytvára nerovnaké podmienky pre subjekty na trhu a následne to ovplyvňuje aj spotrebiteľov. Napríklad eh, niektoré, niektoré spoločnosti, ktoré využívajú kontextové reklamy, môžu z toho, z toho trpieť mm, na trhu. Môže to pre nich eh, vytvárať eh, konkurenčnú nevýhodu. A za, teda na, druhom, na druhej strane e, spoločnosti, e, mo, ktoré majú k dispozícii nové technológie, môžu využívať so, sofistikovanejšie sledovanie spotrebiteľov. E, e, Facebook, Google majú napríklad obrovské údaje, obrovské množstva e, údajov a môžu takto tieto informácie zneužiť na boj proti ostatným účastníkom na trhu takýmto spôsobom. A preto um, ochran, uh, ochrana um, spotrebiteľov, uh, ochrana hospodárskej súťaže a tieto príslušné um, právne predpisy aj v ochrane osobných údajov sú kľúčové. Preto niektoré tieto aspekty spomínala aj Natali, čiže uh, ak sa to týka, um, netýka sa, tieto právne predpisy sa netýkajú teda len ochrany spotrebiteľov a ich osobných údajov, ale bojuje to aj proti nekalým uh, komerčným uh, praktikám aby sa teda uh, neovplyvňovalo ich hospodárske a ekonomické správanie, ale mám, máme tu špecifické uh, kategórie spotrebiteľov ako deti. Tí sú najzraniteľnejší uh, um, takíto spotrebitelia um, možno nie sú vždy, vždy dobre informovaní na to tiež treba dávať pozor. Čiže na záver ešte chcem spovedať, že musíme mať komplexnú európsku politiku, pokiaľ ide o propagáciu e, takýchto, takého presadzovania právnych predpisov, ale aby sme vytvárali aj stimuly pre e, priemysel, aby zastavili taký, takéto praktiky. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hrena, ďakujem veľmi pekne. Chápem, že 10 minút je krátky e, čas, ale v mene, mene tlmočníkov vás žiadam, prosím, aby ste e, ako rečníci nehovorili až tak rýchlo, pretože niekedy je to pre, pre tlmočníkov e, veľmi, veľmi zložité. O to som bol požiadaný. Ďalším rečníkom bude pani Townsend Fien, ktorá pracuje pre Advertising Bureau Europe IAB. Takže nech sa páči, pani Townsend, máte slovo tiež na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť pred vami na dnešnom vypočutí IEB za, e, zastupuje 25 vnútroštátnych e, združení a viac ako 500 spoločností, ktoré kupujú, dodávajú alebo e, teda zaobstarávajú digitálne reklamy. Patria tam rôzne agentúry, ale aj iné subjekty e, poskytujúce služby cez internet, aj poskytovateľov e, technológií, o ktorých sa niekedy hovorí aj spotrebiteľia e-tech, e, teda pôsobia ako, ako spotrebitelia. Niektoré z spoločností v rámci IAB sa stali globálnymi aktérmi a sú aj iného ako európskeho pôvodu. E, odpovedáme na otázku, či spotrebitelia a používateľia majú voľbu, e, pokiaľ ide o e, profilovanie cez internet. My odpovedáme áno. GDPR vyžaduje, aby spotrebitelia mali plnú transparentnosť a kontrolu nad tým, ako sa spracovajú ich osobné údaje. Vytvorili sme eh, štandardy pre všetky odvetvia, ktoré sú komplexné. Eh, je to tzv. rámec TCF, aby sme zabezpečili, že keď sa realizuje takéto spracovanie v súvislosti s meraním, dodávaním a poskytovaním reklamy, eh, keď sa personaluje takýto editoriálny obsah, tak spotrebitelia by mali mali mať nad tým kontrolu. A taktiež je dôležité aj to, že e, ICF môže pomôcť e, kontrolovať zákony, e, pretože vytvára digitálnu stopu o tom, aké povolenia boli mm, poskytnuté zo, zo, zo strany spotrebiteľa, ktoré boli rešpektované. Regulátor si to môže overiť zverejňujúce subjekty a spotrebitelia si môžu overiť, či tento rámec je dodržaný. Čiže ako sa informácie poskytujú a ako, aké sú štandardy, pokiaľ ide o to zabezpečiť, ako si teda spotrebitelia môžu vybrať v súvislosti s profilovaním. E, e, tieto, tieto normy teda stanujú, stanovujú to, akým spôsobom sa získavajú informácie v zmysle GDPR, ako sa teda dozvedia spotrebitelia o svojej voľbe, ako sa komunikuje o tejto voľbe a teda e, čo následne partneri môžu alebo nemôžu robiť, pokiaľ ide o takúto voľbu. Ta, realizuje sa to prostredníctvom e, digitálnych e, nástrojov, Ehm, ktoré využíva rôznych technologických, e, technologické nástroje a partnerov, s ktorými e, spolupracujem. Tento signál e, zachytáva tieto, tieto informácie o tom, či spotrebiteľ poskytol svoj, svoje povolenie a následne sa postupuje v zmysle jasne stanovených pravidel. Každá jedna stránka um, musí teda um, dodržiavať tieto pravidlá, využívať takýto signál na reklamné služby, pretože eh, takýto, takéto subjekty zverejňujúce obsah ich potrebujú na to, aby boli udržateľné. TCF eh, poskytuje zodpovednosť a kontrolu zo strany spotrebiteľa. Digitálna reklama um, umožnila lepšie um, sa zamerať na, na e, publikum. Nevyužíva napríklad len zemepisné informácie, ale aj e, napríklad informácie o ich správaní cez internet, informácie, ktoré sa spájajú s plnou transparentnosťou, a teda zamerá sa na, na väčšie segmenty populácie, ktoré voláme e, publiko, ale je, zohľadňujú sa aj spoločné záujmy e, vo vzťahu napríklad k službám alebo k iným aspektom. Média a iné služby s, m, sa následne môžu financovať formou predplatného alebo sa môže využívať zmiešaný model um, e, ale eh, niekedy eh, teda táto cena nemusí byť plná, pretože reklama eh, mm, vykompenzuje tú zvyšnú cenu. Ehm, napríklad noviny cez internet alebo teda takéto aktéry využívajú reklamu ehm, až do 80 Tým sa zabezpečuje aj udržateľné takéhoto obsahu, a slúži to aj na poskytovanie kvalitnejšej reklamy, ale tá by mala byť samozrejme relevantná a taktiež bráni tomu, aby ľudia neboli vystavení reklame príliš časte. Niekedy sa uvádza, že kontextuálna reklama, ktorá, ktorá zahrňa aj e, spracovanie osobných údajov, súvisí s financovaním e, obsahu cez internet, má menej rizik pre užívateľa, ale Um, toto nebolo zatiaľ preskúman, preskúmané. Um, niektoré um, webové sídla uh, news media Všeobecné webové stránky ako eh, noviny a médiá nemôžu vyšetrovať správy v demokratickej spoločnosti a e, nemožno e, to financovať v demokratickej spoločnosti len z reklamy. Navyše bez e, zberu osobných údajov pre meranie výsledkov reklamy, čo je kľúčová vec, ktorá často sa ignoruje v debatách. Kontextová celná reklama nie je hodnotná pre inzerentov. Schopnosť profilovať užívateľov v rámci obmedzení zákona umožňuje menším Um, vydavateľom konkurovať uh, online platformám uh, spôsobom, uh, ktoré by nikdy nemohli predtým konkurovať. A preto je samotný objem údajov um, umožňuje um, ponúkať ponuky veľk, väčšiemu publiku a menší vydavatelia ťažko by dokázali niečo také sami dosiahnuť a e, profilovanie e, užívateľov e, môže dať týmto malým inzerentom asymetrickú páku a umožniť im konkurovať s platformami. TCF je najlepší nástroj svojho druhu a je 2 roky starý a teraz má asi 25% pokrytie trhu a očakávame, že tento rok to značne narastie. Predpovedaný nárast je 25% a otvára sa tu otázka, že čo tých zvyšných 75% na trhu, čo s nimi urobíme. Odpovede je, že sa snažíme tvrdo dosiahnuť e, väčšie pokrytie a e, keď e, plníme TCF, tak to vyžaduje diskusiu opred na prvej či druhej úrovni dialogu s užívateľmi a to tak, že niektoré webové stránky alebo inzerenti si myslia, že to zachádza príliš ďaleko a súvisí to s e, výkladom GDPR a môže predstavovať e, krátkodobé komerčné straty. Tieto eh, spoločnosti eh, ešte musia čakať, aby zistili, či eh, porušenia GDPR naozaj budú postihované, alebo či, ako je tomu v niektorých prípadoch, požiadavky zákonov EÚ nebudú naozaj vymáhané. Aby sme zasiahli plné pokrytie trhu a naplnili transparentnosť a kontrolu nad profilovaním užívateľov ktoré vyžaduje zákon, naša norma potrebuje dva veci. Poprvé potrebuje harmonizovaný výklad kľúčových pojmov GDPR v celej únii. Ako každý, kto e, sleduje e, príjmanie tohto nariadenia, e, vie, že sú tu mnohé oblasti, kde jeho znenie je vágne a je predmetom rôzneho výkladu. Viaceré DPA v súčasnosti aktualizujú usmernenia na svojich trhoch o mm, ustanoveniach, ktoré majú dopad na digitálnu inzerciu. Je jasné, že v oblastiach, kde GDPR znenie nie je jasné, DPA mm, používa dohodnutý výklad, e, na ktorý sa toto odvetvie spolieha ale nevidíme dramatické rozdiely vo výklade a preto vyžadujeme, aby Európska Rada pre ochranu údajov proaktívne um, postupovala v procese harmonizovaného výkladu a nečakala na um, postupenie týchto prípadov na radu. Po druhé, aby sme uspeli na trhu, TCF potrebuje um, vymáhanie plnenia zákona tí, čo kontrolujú údaje, uh, keď budú ignorovať e, pravidla EÚ, musia vedieť, že e, budú postihovaní. A efektívne vymáhanie plnenia um, nemôže e, postihnúť reputáciu tohto odvetvia a mm, podkopať dôveru užívateľov. Toto sa musí vykonávať v takom meritku, ktoré zabezpečí úspech. Ináč by sme museli e, vyžiadať e, podporu výboru. A na záver, spotrebitelia majú na výber, čo sa týka mm, online profilácie pre účely digitálneho, digitálnej inzercie. Hoci príliš veľa e, firiem stále má ešte hlavy v piesku, vo veci toho, čo od nich vyžaduje zákon. IAB Európa investuje do zabezpečenia toho, aby spotrebitelia mali zmysluplnú e, voľbu alternatívy na výber, aby sa rozhodli, že za ktoré online služby budú platiť e, peniazmi a za ktoré budú platiť svojou pozornosťou s vedomím, že v každom prípade ich práva a záujmy budú plne chránené. Ďakujem za možnosť to prezentovať. So we now have, um, Ďakujem, takže teraz sme si vypočuli troch rečníkov v tomto prvom paneli a môžeme postúpiť k diskusii. Je tu pán Arimo na zozome, aby sme začali rozpravu. Možno by som eh, aj rád povedal, že máme zástupcov z Európskej komisie, pán Nils, eh, ktorý je riaditeľ z DG eh, Just, ktorý možno bude chcieť vystúpiť po druhom paneli, ale ak chcete skôr vystúpiť, tak nech sa páči, pán Arimo. Äh, ja z e, časti sa chcem vrátiť na komisiu. Ďakujem za e, tieto tri e, zaujímavé vysvetlenia o online reklame a o tom, ako spotrebiteľov v online reklame chráňme, prípadne ako ich informujeme. Myslím si, že e, je to e, ťažšie pole pôsobnosti, keď hovoríme o zacelenej reklame a e, digitálnej reklame. Ja sám nie som znovec v digitálnych službách. Ja som sa to o tam od detí učil, ako v tejto veci sa pohybovať a sám som obeťou cookies aj týchto reklam, aj dopytov zo všetkých oblastí o tom, že musím eh, odsúhlasiť eh, podmienky eh, používania služieb. Ja som právnik a vidím, že to nemôže bežný človek riadne pochopiť a už ani nie právnik. A keď vidím, že sa otvorí otázky, ako sa tieto údaje používajú, tak je to nejasné a Eh, každý z nás eh, chce radšej sa tomu vyhnúť, aby musel eh, si toto preštudovať. Úplne iný aspekt tejto otázky je, že či tie veľké platformy nám život uľahčujú alebo stiažujú a či tu vládne dominantné postavenie. A predrečnička povedala, že napríklad 80% reklám novín časopisov pochádza z e, týchto zdrojov, to znamená 80 e, financovania e, novín a časopisov pochádza z reklamy a 20% z predplatného a takýchto platobných metód a 72% digitálnej reklamy v štyroch najväčších štátoch v Európe patrí Google a Facebooku z jednoduchého dôvodu, že um, títo um, obaja technologickí giganti sú pánmi e, údajov, pretože e, e, druhá väčšina tých údajov sa generuje v Facebooku a v Google. Teda tieto údaje o užívateľoch, ktoré sa tu generujú napríklad cez nejaké noviny, tak títo malí hráči potom nemajú k dispozícii tie údaje, ktoré sa vytvoria o užívateľoch a preto je to zacelenie pre týchto malých eh, hráčov nemožné, pretože Google a Facebook eh, eh, drží pod palcom tieto údaje. Preto mám otázku na všetkých predchádzajúcich troch vystupujúcich aj zástupcov komisie, že ako majú byť upravené naše európske pravidlá, aby sa ďalej neposilňovala dominancia týchto dvoch najväčších hráčov, aj v súvislosti s tou otázkou, keď som eh, uvedol ten eh, príklad eh, novín, v prípade novinárstva, ktoré sa chce financovať z iných zdrojov, keď napríklad v prípade investigatívneho novinárstva sa musia financovať z iných zdrojov, tak s tým súhlasím s predchádzajúcou rečníkov, ale keď si Google a Facebook všetky tie údaje nechajú pre seba, tak už tam potom neostáva miesto pre um, inzerciu a príjmy z takýchto platformiem. A potom uh, myslím si, že komisia by mala mm, poskytnúť priestor aj pre ostatných hráčov. Otázka ako to legislatívne môžeme urobiť, v, ako, v akej miere a či je múdre to vôbec robiť, alebo či to musí robiť uh, trh a Otázka na komisiu je, že či je pripravená mm, urobiť nejaké kroky, aby napríklad aj vydavatelia novín si mohli zachovať svoj priestor na reklamnom trhu, aby mohli vydávať e, tie noviny. Ďakujem. Pozbierame najprv otá- viac otázok a potom necháme slovo panelistov aj komisii na odpoveď. Teraz pani Schaldemose. Mange input Ďakujem za tieto štyri naozaj zaujímavé príspevky do diskusie, čo sa týka digitálnej reklamy, ktorú všetci zažívame. Ja sa pokúšam naozaj čítať e, tieto podmienky poskytovania služieb z času na čas, pretože v Európskom parlamente tu už e, viac rokov s nimi pracujeme a ja Eh, veľmi som eh, obhajovala naredenie ochrany osobných údajov. A ja eh, nie som sama v tomto expert, ale ja akceptujem tie podmienky, aby som mohla potom tieto platformy ďalej využívať. Je zaujímavé, čo sme si to vypočuli. Ten prvý rečník vyjadril obavy o tom, že či naozaj možno vymôcť svoje práva, či e, je možné vôbec konať na základe tých práv, ktoré e, nám prináležia. A keď som si počula, čo on povedal, tak mám o tom pochybnosti. A potom e, sme sa dozvedeli niečo, čo nám spôsobuje obavy. A to, že ako dozvedeli informácií možno pozbierať o osobe, aby sa mohla, mohol vytvoriť dosť podrobný profil tej osobe. Teda pravidelne um, je možné zbierať veľa údajov o takej osobe. E, ja mám otázku na všetkých troch rečníkov. E, teraz e, máme skúsenosti z používania GDPR a mohli by ste povedať, že čo by sme v tom mohli urobiť lepšie? Mali by sme upraviť GDPR ináč, keby sme teraz mali možnosť ho prepracovať, mali by sme to urobiť ináč, ako je doteraz. Naozaj je tu ten aspekt, že máme tu mm, predpoklad súhlasu. Tiež sme mohli nastaviť vyššie latku aj pre právnikov. To nie je také ľahké eh, rozpoznať, aké sú dôsledky, keď eh, užívateľ súhlasí s podmienkami používania tej služby, keď e, stlačí ten gombík, že súhlasím. Mali by sme teraz napríklad e, preveriť, že ako funguje ochrana údajov a ako e, môžeme posilniť digitálne práva spotrebiteľov. Ehm, Ďakujem, budem vystupovať v rodnej reči. Chcem sa poďakovať za tieto tri prezentácie, ktoré som Sledovala som ich s veľkým potešením a ide v podstate o otázku, ktorá nás e, v našom výbore veľmi znepokojuje, čiže ide o ochranu spotrebiteľov. No a e, Tiež sa domnievame, že je dôležité posilniť e, tú pozornosť, ktorú občania venujú svojim vlastným právam. No a moja otázka znie takto. Ja osobne mám pochybnosti. Mám pochybnosti, Ehm, pokiaľ ide o to, v podstate, čo, čo to znamená e, v zásade to slovo súhlas? E, ten súhlas znamená, že je to niečo, čo ja poskytujem a možno bez toho, aby som skutočne vedela, s čím vlastne ten súhlas vyjadrujem, pretože sa ponáhľam, chcem rýchlo vedieť, vidieť, čo je na danej webovej stránke a podobne. No a myslím si, že pokiaľ ide o povinnosti, e, ten súhlas nie je toto Eh, ja v podstate eh, vyjadrujem súhlas, eh, poskytujem súhlas s obmedzením svojej vlastnej slobody. Súhlasím s obmedzením svojho majetku a mm, s obmedzením niečoho, čo, čo sa týka mojich vlastných práv. No a ak e, sa e, poskytujú e, údaje vo verejnom záujme, je to jeden, jedno z práv, ktoré mám, tak v takom prípade sa takýto súhlas poskytuje v kontexte určitej štúdie. No ale ja by som chcela vedieť, či takýto súhlas je dostatočný na to, aby údaje ktoré sú naozaj súkromného charakteru, boli využité aby sa použili, no a, a e, ktorých použitie e, môže e, poškodiť alebo ovplyvniť mňa ako osobu, pretože následne sa tieto údaje pošlú ďalej. Čiže E, pokiaľ ide o ten koncept súhlas, e, my, ktorí sme právnici, sme sa učili, čo slovo súhlas znamená. Ale myslím si, že vo virtuálnom svete to slovo súhlas je čosi, na čo treba dávať veľmi veľký pozor, najmä v našom výbore, aby, aby sme zabezpečili to, že sa toto slovo bude používať správnym spôsobom. Thank you. Um, next. Ďakujem, teraz pani Krapi. Mulțumesc, doamna președintă. Nu o să repet ce au spus colegii, sunt total de acord. Ďakujem, nebudem opakovať, eh, čo povedali kolegovia, súhlasím úplne s nimi. Konštatujem, že veľa vecí nie je dosť jasných. V Google odo mňa žiadajú, aby som akceptovala použitie cookies aj použitie podobných technológií je jasné, že musím to akceptovať, aby som to mohla používať. A toto sa tam e, stále opakuje. Na druhej strane je tu oznelo, že mm, musím odsúhlasiť aj formu aj obsah e, verej e, digitálnej reklamy. A ja myslím, že spotrebitelia skôr majú starosti s formou mm, Často spotrebitelia, ktorí majú menej prístupu k informácii, si všimnú alebo sa sústredia na formu e, reklamy a táto ich môže naviesť do omylu, do chyby a mm, vďaka čomu kúpia výrobok, ktorý má iné vlastnosti, ako e, si myslia. Takže v skutočnosti to naozaj ide o formu mm, podvádzania. A tá reklama musí presne e, zohľadňovať e, kvalitu a povahu služieb alebo produktu. Keď napríklad si e, vy objednáte hotel s krásnymi fotkami, ako sa mi to stalo teraz v Strasburgu a keď som tam prišiel, tak to miesto bolo značne odlišné od tých fotiek. Možno by nám komisia mohla predstaviť e, nejaké riešenie pre nás, členov tohto výboru. No, musíme e, zabrániť takémuto druhu manipulácie a zavadzajúcej reklamy. V zmysle tých prezentácií, ktoré sme si počuli, za ktoré som veľmi vďačná, chcem položiť otázku komisii. treba eh, postihovať porušenia GDPR? Poznáme nejaký príklad niekoho, kto by bol postihnutý, odkedy existuje GDPR, za to, že porušil naše práva a ochranu osobných údajov? Keď ja idem do nejakého hotela, kdekoľvek v Európe, tak musím predložiť kopiu pasu, ale ja neviem, čo urobia potom s týmito údajmi ja som e, nepodpísal žiadnu dohodu s nimi, že e, kde by bolo upravené, že oni môžu e, použiť len tieto údaje pre účely môjho pobytu. Ako to odznelo, zákonná úprava môže byť dostatočná alebo nie, ale dôležitejšie je nakoniec aplikácia. Pani pán Sparedaky, Áno, ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prezentáciu. Predpokladám, že môžeme povedať, že technologický biznis sa stal jedným z najväčším na svete. A kolegovia povedali, že to monopolizovalo niekoľko veľmi veľkých hráčov. Považujem za zaujímavé, že jeden z návrhov bolo umožniť e, novým hráčom, novým startupom prísť e, s novými alternatívami, ktoré sú priaznivé voči ochrane osobných údajov, ale ako budeme mať, ako zabezpečíme rovnaké podmienky pre všetky tieto nové startupy, keď veľkí hráči už pozbierali tak strašne veľa údajov? To je moja prvá otázka. A druhá otázka, sú tu isté obavy, ktoré sa týkajú rodovej zaujatosti v tejto reklame a viete, že peniaze, ktoré môžete získať za to, keď viete, že niekto je tehotný, tak tých je veľmi veľa porovnaní e, so osobou, ktorá nie je tehotná. A toto je naozaj veľmi súkromná situácia, veľmi súkromná informácia. Takže kde nakreslíme tú čiaru? A, a kedy pochopíme, že toto má ešte väčší účinok na ženy? Ako na mužov. Ďakujem. A pani Tun? Ďakujem veľmi pekne. E, plne súhlasím s tým, čo ste povedali o súhlase, o tom, že treba odovzdať súhlas a plne súhlasím s tým, že tie texty, ktoré sú nečitateľné a nepochopiteľné nielen pre právnikov, ale pre tých, ktorí nie sú právnici, je to ešte horšie. Ale chcem vám položiť otázku. Hovorili sme o zacieľovaní a vy ste použili ten výraz e, zacieľovanie v rámci toho, čo je legálne. Uh, neviem, či hovorím o fantázii, o sci-fi alebo o realite, pretože mnohí ľudia tvrdia, že ich odpočúvajú. A odpočúvajú ich nie len tajné služby alebo ktokoľvek iný, ale aj Google alebo niekto iný, ktorý ich zacieluje na základe toho, čo povedia. Niečo povedia a aspoň teda tvrdia, že potom dostanú reklamu alebo inzerciu na základe toho, čo bolo práve povedané. A chcem sa opýtať, či je to fantázia sci-fi, alebo čo je to, alebo či to treba brať vážne. Ďakujem. Ďakujem, pán Šváb. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to vždy rovnaké v týchto rozprávach, aspoň pre mňa. Kľúčová otázka je, kolegovia, či je tam trh alebo nie je tam trh a pravda je taká, že toto nie je otvorený, hra, otvorený trh s mnohými hráčmi, ale je tu iba jeden dominantný hráč, možno dvaja, ktorí môžu zbierať množstvo údajov a to znamená, že dochádza k trhu. A nejde o to, či vedia to alebo ono. A faktom je, že spotrebitelia ponúkajú tieto údaje e, týmto firmám, ale problém je, že sa to všetko sústreduje v jednej firme. A preto, tak ako bolo povedané, mali by sme to presadzovať na európskej úrovni. A chcem sa opýtať pána Arenu, či si myslí, že by Európska komisia mala začať konečne niečo robiť. A nakoniec, pán Gusi, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tiež by som sa chcel poďakovať odborníkom. Chcel by som povedať dve veci hovorili o tom, že čo by mal poznať GDPR a opatrenia, ktoré treba urobiť, aby sa zvýšila informovanosť o GDPR. Je veľmi dôležité informovať o GDPR. Hovorilo sa o tom vlastne celý čas, čo sme tu mali prezentácie. A druhá otázka e, sú ceny. E, vieme, že niektorí ľudia e, sú mimoriadne zraniteľní. A čo máme robiť? Mali by sme mať nové pravidlá na európskej úrovni, mala by s nimi prísť komisia, alebo by sme sa mali zamerať na lepšie uplatňovanie Eh, existujúcich pravidel. To je kritická otázka z pohľadu spotrebiteľov, hlavne zraniteľných eh, spotrebiteľov, je to veľmi dôležité. A tiež by som povedal, ako povedal pán Šváb, že presadzovanie je kritické. A nakoniec, eh, keď hovoríte o výklade v rôznych krajinách, o spôsobe, akým sa uplatňuje GDPR viac alebo menej komplexne, toto má ďalší potenciál, že sa môže stať obrovskou prekažkou pre dokončenie jednotného trhu. Mohli by ste, alebo navrhli by ste striktnejšie pravidlá, nové legislatívne iniciatívy, prísnejšie dodržiavanie existujúcej legislatívy, nové normy, alebo čo by bola teda tá optimálna cesta? Ďakujem veľmi pekne. Dobre, a teraz e, vrátim slovo panelistom. E, chcela by som vás iba požiadať, aby ste sa obmedzili na 3 minúty, pretože nemáme e, až tak veľa času a máme tu ďalších rečníkov. Nech sa páči, začnite ktokoľvek chcete a odpovedajte na čokoľvek chcete. E, ďakujem veľmi pekne za mnoho naozaj vynikajúcich otázok. E, pokúsim sa odpovedať na všetkých 8 otázok, ktoré tu padlo, padli. Prvá otázka sa e, týkala vzťahu medzi platformami a mm, tlačovými médiami. Je to naozaj dôležitá otázka. Hovorili sme o ochrane o zákone na ochranu osobných údajov, na ochranu spotrebiteľov a hovorili sme aj o súťažnom práve, čo je tiež veľmi dôležité. Toto musí byť e, e, vysokou prioritou pre nasledujúci rok pre Európsku komisiu. A v tejto súvislosti, hlavne pokiaľ ide o médiá, by sme sa nemali dívať iba na ekonomickú silu, ale mali by sme sa pozrieť aj na e, verejnú mienku a na vplyv verejnej mienky. A pokiaľ ide o druhú otázku, ak sa dajú uplatňovať tieto práva, tak by som e, chcela zdôrazniť, že napríklad v GDPR sú tieto práva veľmi dôležité a aby e, práva e, boli efektívne, tak ľudia musia mať na výber. Takto sa dostávam na svojej prvej otázke. Dôležitou prioritou je, ako vytvoriť túto voľbu, aby teda ľudia mali na výber. Takisto si myslím, že je realistické pochopiť, že GDPR je síce dôležitý nástroj, ale nevyrieši na všetky, nástroj, e, všetky problémy na trhu. Treba sa pozrieť aj na e, zákony na ochranu spotrebiteľov a zákony o hospodárskej súťaži. GDPR mm, nevie rieši prípady online manipulácie. Je tu skôr otázku nekalej súťaže. E, tretia otázka sa týkala súhlasu a e, týkala sa ťažkosti, ako dohľadať na tento súhlas spotrebiteľov, áno. Aby tento súhlas spotrebiteľ mal zmysel, tak spotrebitelia musia mať na výber. A spotrebitelia nemajú vždy na výber, hlavne pokiaľ ide o istých dominantných hráčov na trhu. V takom prípade je veľmi ťažké uplatňovať si e, možnosť vybrať si. Sú tam E, rôzne vzorce, modely tej architektúry, ktorá manipuluje e, s rozhodnutiami spotrebiteľa. Potom ďalšia otázka sa týkala e, sankcií, čo robí GDPR so sankciami. Ako pán Rejna už povedal, treba len uplatňovať, uplatňovať a presadzovať, ale je tu dôležitá vec. Napríklad, keď si kúpim smart uh, te televízor, uh, a neinformujú ma o zákone e, o ochrane osobných údajov, tak môže mať isté opravné prostriedky v rámci tohto zákona o ochrane osobných údajov, ktoré mi umožnia e, uplatniť si svoje práva, ale stále tu mám ten smart televízor a preto tu potrebujem aj ostatné zákony o ochrane spotrebiteľov a ochrane osobných údajov. Potom e, tu bola otázka, ako vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky a naozaj sa mi páčila tá otázka, e, ktorá sa týkala rodovej zaujatosti. E, my sme zistili v našom výskume, že je tu nielen aspekt diskriminácie, ale zistilo sa, že sú tu isté stereotypy, napríklad kozmetické výrobky pre ženy, auta pre mužov. Snažíme sa dostať mimo tohto modelu správania. Potom tu bola otázka dohľadu. To je veľká otázka. My ako akademici potrebujeme prístup k údajom, aby sme vedeli, čo sa deje v týchto situáciách, pretože eh, je to veľmi neprehľadné a eh, momentálne vám musím povedať, že momentálne nevie. Máme eh, tým výskumníkov, ktorí to majú zistiť, ale potrebujeme prístup k údajom. Potom otázka číslo 7. Opäť to vedie k obmedzeniam na trhu. E, je to kľúčová e, otázka, ktorú treba zodpovedať. No a nakoniec posledná otázka sa týka toho, ako zvýšiť povedomie a informovanosť. A my sme zistili, že mediálni hráči tu hrajú kritickú úlohu, takže to zdôrazňuje, aké je dôležité postarať sa o to, aby sme tu mali samostatný mediálny systém mimo toho hlavného systému. Ďakujem pekne veľmi stručne. Pokiaľ ide o tie rovnaké podmienky pre všetkých, my si myslíme, že ten prístup, ktorý je k údajom už stačí. Nebudeme bojovať koncentra- eh, proti koncentrácii údajov, väčšou koncentráciou údajov. Pokiaľ ide o Google a Facebook, tak eh, treba im prerušiť ten eh, prístup k informáciám. A nemáme na to mechanizmy. Keď sa pozriete na GDPR, tak GDPR sa veľmi nepoužíva. Máme tam napríklad právomoci pre orgány na ochranu osobných údajov, ktoré môžu zabrániť trvalému zberu istej e, kategórii údajov. Keď sa pozriete na súťažné právo, aj súťažné právo tu môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Keď sa pozriete na otázku kombinácie dát, e, kde máte Google a Facebook, ktoré používajú svoje vlastné údaje alebo údaje e, užívateľov eh, spojené s údajmi tretich strán. Eh, pozrite sa na eh, napríklad na fúziu, ktorá sa chystá medzi Google a Fitbitom. Prečo by mali mať možnosť používať tieto offline údaje o vašom zdraví spolu s online údajmi, ktoré už majú o vás, aj keď to nevyužijú pre reklamné účely, tak predsa je tu tá hrozba preto si myslím, že Európska komisia by mala reagovať na otázku pána Švaba. Mali by sa začať pozerať, možno sa už pozerajú na kombináciu tých údajov, ako kombinácia údajov môže viesť k protisúťažným účinkom. No a potom ešte, pokiaľ ide o otázku súhlasu. Mm, otázka súhlasu, no súhlas nie je naozaj všeliekom, ale tento súhlas treba vnímať aj s princípmi, ktoré sú v GDPR. E, ide tu o zachovávanie a ochran osobných údajov, e, ktoré e, treba rešpektovať, pokiaľ vám to užívateľ nedovolí. A žiaden takýto súhlas nemôže podpísať na to, aby firma mohla poskytnúť údaj komukoľvek. Niektoré majú naozaj agresívne praktiky a chcel by som vás upozorniť na to, že sa to vyšetrovalo v Taliansku. Uh, Eh, vyšetroval sa Facebook a spôsob, akým získavali súhlas spotrebiteľov. Myslím si, že tu na jednej strane eh, sa musíme eh, snažiť o väčšiu ochranu osobných údajov a mali by sme sa tiež pozrieť na to, či máme regulačné opatrenia, ktoré by sme mohli začať uplatňovať. A tu je dôležité vidieť, že presadzovanie aj regulácia sa môže navzájom doplňať. Možno budeme potrebať nejaké ex ante nariadenia na obmedzenie istých praktík. Keď sa pozrieme na spotrebiteľské zákony, tak už sme obmedzili isté nekalé praktiky, ktoré budú vždy nekalé sú nekalé, pretože je to tak uvedené v zákone a netreba ďalej skúmať, či sú alebo nie sú nekalé. Takže mali by sme sa pozrieť na to, ako doplní navzájem tieto veci. A budem veľmi stručná nerobila som si také dobré poznámky ako profesorka Helberger, takže uh, odpoviem iba na niektoré veci, ktoré som si stihla zachytiť. Možno by som mohla začať tým, uh, že uh, ma naozaj zaujalo, čo bolo povedané na začiatku, že reklama nie je regulovaná. To nie je úplne tak, nie je neregulovaná na internet. Keď sa pozrieme na to, ako je GDPR zložité, tak vidíme, že to nie je také jednoduché Dôležitou prioritou je e, ne, e, zať, e, nemeniť zatiaľ GDPR, ale presne to, čo tam je uvedené. Treba dosiahnuť harmonizáciu legislatívy, tak ako to bolo mínené v rámci GDPR. Je to nariadenie, takže jednoducho sa aj hovorí o všetkom, čo treba dať do národnej legislatívy. Samozrejme, maximálna miera harmonizácie, ktorá je možná sa má dosiahnuť my sa snažíme e, podporovať normalizáciu aspektov, ktoré sa týkajú spotrebiteľa. Bolo by dobre informovať spotrebiteľa, aby boli e, viac informovaní o tom, čo je v GDPR, aby vedeli, s čím súhlasia, keď poskytujú svoj súhlas. E, pokiaľ ide o tie rovnaké podmienky pre všetkých, tak je dôležité zaručiť hlavne pre menších e, vydavateľov, aby mali prístup k informáciám iba na základe súhlasu a pričom spotrebitelia by mali vedieť, k čomu dávajú svoj súhlas, že tie informácie sa budú ďalej spracúvať. E, nemali by e, byť spotrebitelia nútení platiť za všetko, ani mikroplatby by nemali byť nútení robiť. Toto nie je atraktívna perspektíva Sú tu už e, veľké pokuty e, v rámci GDPR 4-percentný e, celoročný obrad, teda to je dosť veľká sankcia, dosť veľká pokuta. Potom sú tu isté usmernenia, ktoré jasne hovoria o tom, že tieto nekalé praktiky by e, nemali byť e, dovolené e, v zákonoch. A potom, pokiaľ ide o informácie o tehotenstve, to sú zdravotné informácie, takže tam treba poskytovať súhlas. No a chcem nakoniec poprosiť Ehm, aby ste chápali, že e, online prostredie nie je prostredie, kde môžete proste prísť a zobrať si údaje, ktoré sa vám hodia, využívať ich. Treba jednoducho dosiahnuť nejakú rovnováhu, treba uplatňovať existujúce pravidla, ktoré e, existujú pre súhlas, to je dobrý východiskový bod. E, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Teraz som mám pána Berena z komisie, ktorý tiež chce odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa venovať trom veciam, ktoré tu boli vznesené v rozprave. Najprv je to otázka tých obrov na digitálnom trhu oproti malým startupom, ktoré sa tiež chcú dostať na trh. Toto je aspekt, na ktorý sa komisia pozrie, pretože je to otázka, ktorá bráni inováciám a takisto bráni vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetky. Nariadenie o, o platforme, biznisu. Toto je nové nariadenie a komisia chce ísť ešte ďalej a je súčasťou práce na Európe, ktorá je pripravená digitálny vek. Do konca roka budeme mať hotový akt o digitálnych službách a mali by sme takto zabezpečiť rovnaké podmienky a ferovejšie podmienky aj pre malé podniky a v tomto ohľade e, urobíme e, aj verejné e, konzultácie, a hlavne v tejto otázke rovnakých podmienok. Toto je veľmi dôležitá oblasť, na ktorej pracujeme a do konca roka pripravíme návrh. Druhý pracovný tok sa týka ochrany údajov, pretože je to otázka, ako sa spotrebitelia zapájajú do online sveta je to ovplyvnené nariadením o ochrane osobných údajov. Ak e, je tu otázka, či je e, to efektívne, či stačí ten súhlas. Nuž komisia e, sa chystá pripraviť správu o fungovaní nariadenia ochrany osobných údajov a pripravíme e, správu prvej polovici tohto roka. Chceme sa pozrieť na to, či súčasné pravidlá sú dostatočné, či je to skôr otázka efektívneho presadzovania, alebo či treba e, ďalej zmeniť pravidla. A tretí bod sa týka zákonov na ochranu spotrebiteľov Eh, treba si zistiť, ako žijú spotrebitia v digitálnom veku. Sú tu mnohé výhody, ktoré digitálny vek eh, prináša, ale je to aj otázka eh, spravodlivosti. Na to tu máme smernicu o nekalých okolných praktikách, ale aj o právach spotrebiteľov ktoré hovoria o tom, aké práva by mali mať spotrebiteľa v online svete. A tu by som chcel poukázať na to, že rámcová práca už poskytuje nástroje a rada nedávno zmenila relevantné pravidla. Máme tu omnibus nariadenie, e, omnibus smernicu prepačte, pre spotrebiteľov a to nám umožňuje zájsť hlbšie do tejto otázky a momentálne dochádza k transpozícii v členských štátoch a opäť sa treba pozrieť na to, či e, tieto pravidlá pre osobné ceny, e, či e, toto všetko rieši otázky, ktoré sa objavia, alebo či musíme ísť o ďalší krok ďalej. No a potom tu máme nariadenie o ochrane spotrebiteľov, to bolo nedávno revidované a teraz tu máme prísnejšie sankcie pre presadzovacie orgány a máme silnejšie právomoci eh, pre eh, orgány v jednotlivých štátoch, ale otázkou je, do akej miery môžeme používať tieto nové právomoci a či umožnia naozaj presadzovať eh, spotrebiteľské zákony, ktoré teraz máme. Ďakujem. This... Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame na záver prvej panelovej diskusie, no a samozrejme hneď budeme pokračovať druhou panelovou diskusiou, ktorá sa venuje eh, tejto téme z trochu iného uhla. Pokúsime sa odpovedať na otázku, či spotrebitelia, najmä zraniteľné skupiny eh, spotrebiteľov sú chránené pred eh, skrytým, skrytou digitálnou reklamou, čiže provokatívna téma a prvým rečníkom bude, rečničkou teda bude pani doktorka Rozana Dukato, eh, postdoktorálna eh, výskumníčka na UCL Luvan. Ďakujem veľmi pekne. Ja otvorím teda mm, túto časť zasadnutia, ktorá je venovaná práve reklamným eh, a marketingovým eh, praktikám. Budem hovoriť o minuloročnom výskume, ktorý sa týkal na informačnej povinnosti eh, práve takýchto influencerov. Pani predsednička prosí rečník, rečníčku, aby trošku spomenula kvôli tlmočníkom. Ďakujem veľmi pekne. Takže v úvode len stručne uvediem sociálne médiá a marketingové praktiky Eh, zdá sa, že aktuálny právny rámec môže riešiť túto tému, ale predsa len sú tu určité právne neistoty v súvislosti s tým, ako sa budú tieto pravidla uplatňovať. Uvediem niektoré príklady z, mm, z talianskej a nemeckej judikatúry a taktiež sa budeme venovať e, situácii vo Švédsku. Tiež sa zameriavam e, na to, e, kedy je, je potrebné poskytovať informácie a ak sa musia poskytnúť, tak kedy a ako, ak to sú zraniteľní spotrebitelia, spotrebitelia a budem sa venovať z, zvláštnemu aspektu daného fóra, na ktorom dochádza k takomuto poskytovaniu teda prostredí. Eh, influencery eh, a tieto, toto prostredie je charakteristické šírením eh, takéhoto sponzorského obsahu. Títo influenceri, ako viete, sú, sú nové celebrity v, v internetovom svete a majú veľké, veľký počet nasledovateľov. Tvorba, tvorba obsahu týmito influencermi je samozrejme činnosť, ktorá nie je zakázaná v zmysle zákona a priori, ale môže niekedy naraziť na právny rámec, keď eh, sa z nej stane skrytá reklama. No a to mm, v podstate e, je tak, najmä keď ten marketingový účel nie je jasný spotrebiteľovi, ak videá a iný obsah e, e, v podstate sa objavuje ako reklama a teda mm, v rámci teda videí z, z každodenného života influencera. Ehm, máme tu viaceré ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať na tento jav aj na eh, influencerov. Najmä máme smernicu o nekalých obchodných eh, praktikách eh, a teda máme tu špecifické ustanovenia, ktoré poukazujú na povinnosť obchodníka odhaliť a uviesť, že ide o komerčný charakter danej praktiky, ak to už nie je zrejme z kontextu. Takže v tomto ustanovení sa stanovuje transparentnosť a povinnosť zachovávať transparentnosť. To už sa um, uplatňovalo uh, pre influencerov na vnútroštátnej úrovni, ale vidíme, že, že pri uplatňovaní sú určité rozdiely. Ako som už uvádzala, um, ten komerčný zámer uh, je potrebné uh, uviesť a spomenúť, ak to nie je už zrejme z kontextu. No a v Taliansku ADCM um, príslušný orgán z tejto oblasti, ktorý sa venuje otázku influencerov už od roku 2017, Eh, tak hovorí o, o eh, povinnosti komunikovať tento komerčný zámer, ak ich platí sponzor, čiže ak medzi influencerom a značkou bola uzavretá zmluva, alebo ak influencer dostáva eh, bezplatné darčeky či produkty od sponzoru. Čiže podľa, podľa tohto talianského úradu je tu určitá netransparentnosť o týchto marketingových praktikách a tie môžu e, ísť na úkor a poškodiť spotrebiteľov a preto je potrebné e, uplatňovať túto informačnú povinnosť, ale e, máme tu samoregulačnú porotu, ktorá rozhodovala v roku 2018 a máme tu aj rozhodnutie z, z Hágu v nemeckom prípade z neskoršieho roku, ktoré teda e, sa uberá rovnakým smerom, ale v, v apríli 2019 e, Mnichovský súd uvádza, že e, táto, tá, tento postup, ktorý uplatnil influencer, bola E, komerčná praktika, ale nebolo potrebné o tom informovať, pretože komerčný zámer už bol zrejmý z kontextu. No a je zaujímavé, keď sa pozrieme na odôvodnenie, ktoré súd v Mnichove použil. Rozhodnutie v podstate vychádza z predpokladu, ktorý e, teda e, právnici vo veľkej miere napadali, že že um, Ehm, v tomto prípade bolo súkromie spotrebiteľa dostatočne chránené. Čiže ak, e, ak influencer ehm, ide teda na verejný profil, ktorý je dostupný ehm, alebo keď si vytvorí takýto verejný profil, tak e, tento profil nechce využívať len na súkromné e, účely. Mala veľký počet nasledovateľov, čiže to nebolo možné, aby všetci, všetky tieto osoby boli len jej priatelia, takže um, v podstate v tomto prípade bolo zrejme, že tento profil sa využíva aj na, na komerčné účely a milen, tzv. mileniáli veľmi dobre vedia o takýchto zámeroch e, komerčných a e, vzniká tu zaujímavá otázka, čiže kto je, kto je e, v takomto um, influencerskom marketingu zraniteľnou skupinou, pretože súd v Mníchove povedal, že to má aj inú právnu hodnotu, ale podľa podľa eh, súdu eh, títo, títo maloletí ešte eh, lepšie poznajú ten komerčný charakter takýchto činností influencerov, ale už, už som teda spomínala samoregulačnú rádu a porotu a jej rozhodnutie z roku 2018, kde sa uznávalo, že zraniteľnosť nasledovateľa followera je, je mm, zrejme v v tomto prostredí, e, takže nasledovateľov je potrebné chrániť proaktívnejšou e, cestou. Pokiaľ ide o e, zverejňovanie informácií, pokiaľ ide o, zneužívanie, samozrejme neuvádza sa v zákonoch, ako v prak- si má prebiehať takéto informovanie, ale existujú osvedčené postupy, ktorých sa možno pridržať. Takže v zásade je tu v podstate um, dohoda, že sa využíva napríklad eh, hashtag advertising alebo um, meno sponzora nejakým eh, zjavným, viditeľným spôsobom eh, alebo na začiatku postu je teda hashtag advertising alebo teda upozornenie na reklamu je na začiatku daného, daného postu, daného nedávneho zverejneného e, výroku, um, aby teda nešlo o skrytú reklamu. Takže e, medzi právnikmi um, e, panuje dohoda, že v zásade tu nie je žiadne právne vákuum a aktuálny právny rámec vie riešiť tento jav, ale v podstate e, ide o to, že tá právna istota súvisiaca s uplatňovaním e, tohto ustanovenia tu je a už e, spomínal aj predrečník, že v zásade by sme potrebovali, aby bolo jasnejšie to, kto je v tomto kontexte zraniteľným spotrebiteľom. No a sú tu určité veci, o ktorých treba uvažovať kriticky, najmä pokiaľ ide o podobu alebo formu zverejňovania informácií informácií. E, ten hashtag bol prvým riešením, ako teda e, zverejniť alebo teda upozorniť na komerčný charakter takéhoto postu, ale v podstate sme si istí tým, že tento e, hashtag stačí. Tu trochu sa snažím provokovať a um, v podstate takýto, takýto informačný charakter eh, dávame takémuto znaku, hashtagu, ktorý pôvodne mal eh, zabezpečovať len nejaké prepojenie. No ale eh, musíme uznať, že um, efektívnosť takéhoto hashtagu nie je rovnaké v prípade facebookového obsahu alebo um, nejakého um, inštruktážneho videa na YouTube a v podstate treba sa dohodnúť na tom, ako teda informovať o týchto skutočnostiach, treba to prispôsobiť danému médiu a prostrediu. Už sa o tom hovorilo, že, že pokyny by mal vydávať národný orgán, ale je potrebné zvážiť aj to, ako sa tieto odporúčania formulujú. Podľa môjho názoru je, je dôležité, sa e, v, pri e, navrhovaní e, týchto zverejňovaných informácií zapojiť do toho aj spotrebiteľov a združenia, aby sa podielali na týchto diskusiách. Ešte ďalšia otvorená výzva, ktorú musíme vyriešiť podľa môjho názoru, je to, že treba lepšie vzdelávať influencerov nielen, mm, nielen celebrity, ktoré už sú, už sú zamestnané takýmto spôsobom a musia plniť právne požiadavky, ale ako ovplyvňovať najmä menších a stredných influencerov aby teda eh, sa vedeli rozhodnúť, či už sú obchodníkmi alebo nie, čiže ako, ako ich eh, eh, treba ich vzdielať, teda ako poskytovať informácie, ktoré informácie a kedy ich treba poskytnúť, kedy je to kľúčové. Áno, taký drobný e, spoiler. Musíme v podstate vyriešiť toho, ten základný e, problém. E, musíme teda napríklad aspoň v infraštruktúre naplánovať nejaký nástroj, ktorý donúti takého influencera splniť tie, tie príslušné právne požiadavky. Takže Toľko len e, pár drobností e, na, na úvahu. Um, je tu teda aj môj um, životopis aj referencia, ale to bude všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Justina Rajzite, vedúca oddelenia e, pre rozvoja politiky v aliancii EASA. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení e, poslanci Európskeho parlamentu. Som veľmi rada, že som medzi vami a môžeme hovoriť o tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá pre e, európske podniky a spotrebiteľov. No a my e, naozaj ako organizácia pre reklamné štandardy alebo EASA sa snažíme bojovať za to, aby aby um, každá takáto reklama venovaná spotrebiteľom bude naozaj dôstojná a, a, a legálna. No a, a ako to um, dobre regulovať je témou môjho dnešného e, prejavu aj to, ako, ako v podstate riešime otázku um, influencerského marketingu. Um, kto sme teda? Sme, e, dv, um, sme uh, uh, združením viac ako 20 uh, um, združení, ktoré sa venujú tejto téme a pracujeme s, s aktérmi z daného odvetvia. No a títo, uh, tle, títo člen, členovia naozaj uh, odrážajú hodnoty a, a nášho ekosystému, čiže naozaj um, publishery, média a um, agentúry, všetci sa spoja, aby zabezpečili nielen transparentnosť, ale aby sa venovali aj rôznym pravidlám, ktoré sú uh, venované um, netransparentnosti a teda ako e, zabezpečiť e, dodržiavanie právnych predpisov a postupov. na no samoregulácia a reklama by e, teda um, mala byť dodržiavaná um, v 90% rozsahu, ale to nie je naše, samoz, naše jediné zameranie. Chceme sa z, um, zaoberať celým týmto ekosystémom, ale pozrime sa na to, ako táto um, samoregulácia, tento komplexný samoregulačný systém bude fungovať. No a um, ako uh, spomenuli aj niektorí poslanci a predrečníci, to presadzovanie právnych predpisov je kľúčové. Čiže nielen, uh, nielen vypracovanie kódexu je kľúčo, kľúčové, férové, tak aby ho dodržiavali všetci, všetci e, aktéry na trhu, všetci spoločno, všetky spoločnosti, ale e, treba mať aj nezávislý samoregulačný orgán, ktorý bude riešiť podnety, ale aj monitorovať situáciu a riešiť e, porušenia. No a naša, naša aliancia rieši ročne 50-60 tisíc podnetov a okrem toho robíme e, monitorovanie, e, e, sledujeme teda ekosystém v tomto, v oblasti takejto reklamy, ale tam, takémuto presadzovaniu sa nevenuje e, len, len tento orgán, ale máme na to aj samostatnú porotu, ktorá rieši aj porušenia. Máme aj e, právne orgány, ktoré nám e, umožňujú riešiť otázky vážnejších porušení a také zložitejšie prípady nedodržiavania prípadov. No a tiež sa venujeme prevencii, pretože si myslíme, že, že každá reklama, ktorú dostane európsky spotrebiteľ, by už mala byť v súlade s právnymi predpismi a s korexom. No a naše samoregulačné orgány, tzv. SRO, poskytujú mnohé školiace programy a rôzne e, exanté nástroje, ktoré majú zaručiť to, že reklamy ešte predtým, než sú zverejnené, už budú v súlade so štár- e, s právnymi predpismi a so štandardmi, ktoré sú ustanovené. No a um, taktiež poskytujú mnoh- um, veľké poradenstvo um, um, aktérom na trhu a podnikom. Spomínala som eh, týchto podnetov 50-60 tisíc ročne a mm, teda zabezpečujú aj aj poradenstvo, tak aby všetky reklamy boli naozaj, naozaj v súlade ešte predtým, než sú zverejnené. Naša úloha, úloha EASI je to zabezpečiť, že, že mm, vnútroštátne ciele a vnútroštátny rozvoj bude naozaj v súlade aj s vývojom na trhu a že bude v súlade s očakávaniami regulačných orgánov a spotrebiteľov. No a okrem toho samozrejme e, koordinujeme cezhraničný e, mechanizmus na dodržiavanie právnych predpisov, čiže ktokoľvek sa môže stiažovať e, na reklamu, na zavádza, zavádza, mm, zavádzanie v reklame. No a taktiež zabezpečujeme šírenie osvedčených postupov a tým sa snažíme zabezpečiť dodržiavanie noriem a štandardov na digitálnom trhu. Čiže máme aj politické, politické špecifický útvar a sme veľmi radi, že samoregulácia a dodržiavanie všetkých týchto nástrojov keď hovoríme o, o politike, takže snažíme sa zabezpečiť to, že všetky mm, nástroje, pokiaľ ide o dodržiavanie cieľov, e, právnych predpisov aj v oblasti prevencie, že všetko e, teda bude zapadať do existujúcich právnych predpisov, jednak na vnútroštátnej aj európskej úrovni. No a e, preto e, naozaj veľmi srdečne vítame už existujúci právny rámec ako smernica o, o, med, o teda mm, službách v masmediálnych službách. No a chceme, aby teda toto všetko bolo vypracované komplexným spôsobom. No a EA sa tiež poskytuje projekty a služby, aby sa to dodržiavanie predpisov ešte hlbšie zakorenilo na trhu. No a v zásade, e, keď sa pozrieme na na komunikáciu v tomto prostredí. Už pred desiatimi rokmi sme, sme e, zriadili e, osvedčené postupy pre marketingovú komunikáciu a to znamená, že takáto komunikácia by mala byť e, v súlade so všetkými pravidlami, ktoré platili predtým v minulosti pre všetky mediálne nástroje a tiež sledujeme to, ako spotrebitelia reagujú na tento vývoj. Mali sme Mali sme tu rôzne podnety, v roku 2008 to bolo len 13% a v roku 2018 už sme mali e, viac ako 45% e, e, všetkých podnetov sa týkalo práve digitálnych reklám, čiže ten počet sa zvyšuje. No a okrem týchto nových technológií a nových formátov, ktoré ovplyvňujú trh, okrem teda tohto rámca sa snažíme vypracovať aj ďalšie ďalšie usmernenie pre insu, eh, influencerskom marketingu vypracovali sme teda tieto usmerenia, snažíme sa ich eh, zabezpečiť ich implementáciu aj vnútroštátnej úrovni, to znamená, že samoregulačné orgány eh, prevezmú tieto, tieto usmernenia, že ich budú uplatňovať pre svoj trh, aby ich aktéry na trhu boli riadne vzdelávaní um, o tom, ako sa tieto normy majú uplatňovať. Ale tieto normy v zásade nie sú len od nás. Um, je to ste naš, to my vnímame ako svoju uh, regulačnú povinnosť, ale ide aj od samotných aktorov, aktorov sponzorov, uh, pretože im um, záleží na reputácii ich značiek a um, influenčný uh, marketing považujú za kľúčový a títo nasledovateľia vedia, kedy sa práve takýto produkt takýmto spôsobom propaguje. To je tiež dôležité. No, pokiaľ ide o samotné pravidlá, ako hovorili aj predrečníci, je to veľmi jednoduché. Ak takýto post je za, za nejakú odmenu, finančnú odmenu alebo, alebo hradenú cestu či darček a podobne, um, tak napríklad značka môže povedať, napíšte tento post alebo um, napíšte tam nejakú reklamu, len uvedte hashtag advertising. Čiže takýto, takýto post musí jednoznačne byť označený ako marketingová komerčná e, komunikácia. E, toto kontroluje samoregulačné orgány, ale transparentnosť v influencerskom marketingu je len prvá vec. Nebudem hovoriť o všetkých e, pravidlách, ktoré ovplyvňujú influencerský marketing, ale ako hovorili aj predrečníci, riadne informovanie a neuvádzanie len, že ide o, o, o reklamu, um, lebo na hashtag advertising uh, porozumejú len v anglofónnych krajinách, ale čo Francúzsko, Nemecko a iné krajiny. Čiže aj to umiestňovanie, informovanie o ňom je kľúčené. Takže ak influenceri začnú propagovať uh, uh, produkty ako alkohol alebo, alebo mm, hazardné hry, e, tie sú veľmi regulované, čiže aj na to sa treba zameriavať. Čo sa týka uh, influencer marketingu, uh, tak to, uh, to vidíme napríklad v tomto uh, um, poste, kde vidíme eh, hashtag ad, hashtag sponsor to a hashtag partnerstvo, ale e, toto sú hashtagy, ktoré sú až na 17., 18. a 19. mieste medzi ostatnými, takže e, takéto um, odhalenie nie je dostatočné. A v porovnaní s tým nevidíme tu ani hashtag, ale veľmi jasnú vetu, ktorú používa ten influencer, v e, tom e, poste, že e, tento post je robený za odplatu pre konkrétnu značku a toto je dostatočné oznámenie. A ďalší prípad, keď som hovoril o nesprávnom a nezodpovednom cieľení, ktoré používajú influencery, tak to ako vidíme v Taliansku, že influencery eh, ovplyvňujú matky, aby um, ponúkali svojim deťom eh, cukriky, ktoré nie sú zdravé pre deti. A toto je v skutočnosti eh, škodlivý vplyv. A napriek tomu, že ten influencer hovorí, že tá fotka len pre ilustratívne účely, tak to nie je dostatočné oznámenie, pretože ten odkaz už tá fotka vyslala a svoj vplyv a účinok už mala. E, ďalšia dôležitá kategória, na ktoré je to zacielené, je mládež a rôzne e, výrobky na krásu a zdravie a v tomto prípade opäť e, tu pridali post influencera, ktorý je uvedený ako zavazajúci a spôsobuje potenciálnu škodu. A keď hovoríme o nástrojoch monitorovania, e, ktoré tiež e, nasadzujeme, aby sme lepšie pochopili trh, tak napríklad v 2017, keď vo Francúzsku e, sme začali sledovať tie posty, príspevky influencerov, tak sme videli takúto maticu, ktorá ukazuje, že 74% príspevkov na Instagrame, ktoré boli reklamy, to neuvádzali, že sú reklamami. Ale čo sa potom stalo, že po rozsiaľom programe rôznych e, vysokých školení e, pre inzerentov aj samotných influencerov agentúry v 2018 opakovali e, tento prieskum a tento počet úplne neidentifikovaných marketingových príspevkov influencerov klesol, ale samozrejme ešte tam ostalo istá množina príspevkov a reklám, ktoré bolo treba viacej identifikovať. A to isté sa stalo aj v Taliansku, kde náš regulačný orgán e, zaznamenal obrovský nárast e, počtu príspevkov na Instagrame, ktoré začali byť označované ako reklama. A tu som regulačná organizácia tiež začala e, do toho zapisovať influencerov ako nezávislých členov toho samoregulačného orgánu, aby oni boli členovia a ambasádori týchto príspevkov a sebregulácie. A aké sú mm, nové výzvy e, takéhoto zaceleného marketingu? Je tu narastajúci počet platform a tiež e, e, potreba vzdelávať spotrebiteľov aj inzerentov. Tiež napríklad sú tu nástroje ako napríklad rozšírená realita, ktorá tiež skresľuje to, aký môže byť e, skutočný obraz. A v neposlednom rade máme nový trend e, virtuálnych influencerov, ktorí e, sú počítačom vytvorené obrázky, ktoré sú prezentované ako zasní ľudia, ktorí interagujú. A tiež tu máme zavádzanie spotrebiteľov. Všetky tieto témy sú pokryté všeobecnými pravidlami, ktoré platia pre marketingovú komunikáciu ale e, treba to ďalej preskúmať, hlavne keď e, tu sa zameriavame na profil influencerov, ktoré tiež môžu e, otvárať otázky a tiež je zaujímavý fakt, keď som hovorila o podobnej téme v decembri, keď som aktualizovala všetky tieto počty sledovateľov narastli od 17 do 80 čiže túto vec musíme mať na mysli, keď hovoríme o sledovateľoch a záujmu spotrebiteľov. A samoregulačné orgány tiež využívajú všetky nové technológie, aby sa snažili lepšie pochopiť e, všetky techniky digitálneho marketingu, teda už e, existujúce monitorovanie avatarov a nástroje umelej inteligencie, ktoré lepšie zachytávajú a zabezpečujú vyššiu úroveň e, reklamy. A my sa preto musíme snažiť e, zabezpečiť e, zodpovednú reklamu. Ďakujem za pozornosť. Thank you. So finally on... Nakoniec v tomto paneli tretia rečnička pani Sara Walberg právna poradkyňa Švedskej agentúry pre ochranu spotrebiteľa. Prosím, nehovorte príliš rýchlo. Um, <clears throat> the... Vážení poslanci, dámy a páni, dobré popoludne. Najprv sa chcem poďakovať výboru za pozvanie na účasť ja budem hovoriť eh, o skúsenostiach eh, švajčiarskej agentúry pre ochranu spotrebiteľov aj švedskej, švedskej agentúry aj švedskej judikatúry. Eh, my sme agentúra, ktorá má zabezpečiť plnenie záujmov spotrebiteľa a spotrebiteľský ombudsman je súčasťou našej agentúry a podáva návrhy na súd, keď sa to považuje za potrebné skrytý digitálny marketing a hlavne e, vplyvný marketing a marketing vplyv v sociálnych médiách je jedna z našich hlavných tém. My sa na to zameriavame už niekoľko rokov a e, sme podali niekoľko návrhov na vymáhanie predpisov na súde. Ehm, Švedský e, súd tiež vydal rozsudky v prípadoch, ktoré sa začali na podne švedského ombudsmana. Považuje sa to za relevantné a dôležité, aby sme znovu otvorili zásadné právne otázky, ako napríklad, čo je marketing a ako má byť identifikovaný na obchodné hlásenie a reklama. A toto sú kľúčové otázky v našich eh, nedávnych eh, súdnych prípadoch. A eh, než zájdeme do hĺbky do týchto zásadných tém, rada by som zúraznila pár vecí súvisiacich s marketingom influencerov. Ako vieme, marketing vplyvu je bežný a hodnotný spôsob, ako sa robí marketing výrobkov a služieb. Často e, títo e, influenceri e, miešajú komerčný obsah a nekomerčný obsah. A ich obsah je často dôležitý aj bez toho, aby bol platil, ale keď sa, platený, ale keď sa rozhodne miešať komerčný s nekomerčným obsahom, tak je jasné, tu mať, i, treba mať jasno v tom, že ktoré príspevky sú marketing a ktoré nie sú. Pojem zmiešané obsahu nie je nič nové alebo e, špecifické v sociálnych médiách a zmiešané Odkazy tiež nachádzame v tradičných médiách, ako sú noviny, ale bez ohľadu na to, o aké médium ide, e, všeobecná zásada rovnaká. Spotrebiteľ musí byť schopný jasne identifikovať marketingové, marketingové príspevky. Ale švedský súd povedal, že keď sa to e, publikuje e, v digitálnom prostredí, kde spotrebiteľ môže rýchlo sa rozhodnúť, kliknúť na nejaký odkaz a prejsť na stránku inzerenta. To vyžaduje, aby to bol jasnejšie identifikované ako marketing. Teraz, keď prejdeme k nedávnym e, prípadom, e, nedávno e, švedský súd vydal v odvolacom konaní rozsudok v konaní, ktorý začal ktoré bolo za, začaté na podnet e, švedského ombudsmana pre marketing. A e, išlo influencerku, ktorá sprístupňovala komerčný obsah e, firmy, ktorá recyklovala telefóny a tento súd rozhodol, že obaja boli zodpovední a išlo o tom, že označenie muselo byť jasné a Odvolací súd v tomto prípade e, povedal, že nebolo dosť jasne označené niektoré z tých príspevky ako marketing a nebolo dostatočne napísať, že to bolo v spolupráci s nejakým inzerentom. Muselo byť jasne napísané, že je to platený príspevok. Ďalej e, nie je dosť jasné, že či je um, to označenie uvedené na konci toho príspevku spotrebiteľ by mal byť schopný identifikovať e, to oznámenie, keď e, bude listovať e, na stránke. A súd uvedol, že ten influencer je za to zodpovedný, ale tiež, že tá reklamná firma neurobila dosť na to. Druhý prípad, ktorý začal ombudsmanka, um, sa týkal ďalších aspektov, doplnilo to prvý prípad a hlavne sa to týkalo rozdielu medzi obchodnými eh, posolstvami a rozpormi v názoroch a tiež eh, slobode prejavu. Táto influencerka eh, vo svojich postoch používala slnečné okuliare a náhrada bola suma peňazí a výlet na Zanzibar a táto mm, influencerka mm, sa ukazovala v slnečných okuliaroch. Niektoré z nich, e, z týchto fotografií, sa označovalo ako marketing a iné nie. A mm, súd rozhodol, že to bol súčasť kontraktu medzi obchodníkom a influencerom a tie ďalšie posty tiež mali byť považované za marketing. A takto označené. Ale súd e, povedal, že len e, tie e, posty, ktoré sú označené ako ďalších 20 e, postov sa považovalo za nekomerčných a tiež súd povedal, že informácie v tých príspevkoch neboli dostatočné, aby okamžite jasne povedali najmu spotrebiteľovi, že ten obsah bol komerčný. Spotrebiteľ musí chápať, že influencer dostal zaplatené za ten príspevok a tá označenie musí byť také jasné, že ten príspevok je marketingom a nestačí mať len na konci toho označenia. Čo sa týka mojich skúseností, v prvom rade je to chápané tak, že hodnotenie toho, ako označovať marketing v sociálnych sieťach a tiež hodnotenie toho, že kedy je, sú obsahy sociálnych médií marketingom, sa líšia v Európe. Podľa švedských eh, skúseností eh, je kľúčové, že kedy eh, je to marketingom a kedy nie. Je jedno, že či ten influencer je známy alebo nie a či má veľa sledovateľov. Každý, kto prispieva k marketingu obchodníka alebo koná v jeho mene, môže byť zodpovedný môžeme vyvodiť záver z terajšej judikatúry, že treba skúmať zmluv medzi influencerom a obchodníkom, na základe čoho sa dá rozhodnúť, či ide o marketing alebo nie. Ďalej musí byť jasná identifikácia marketingových e, odkazov, hlavne médií, ktoré umožňujú digitálne médiá e, rýchle prechod e, medzi prostrediami. Výzvy nás, orgánov, ktoré vymáhame plnenie zákona, sú byť schopný um, preukázať uh, obchodný zámer. Uh, Poďalšie, um, zistiť použitie osobného marketingu, personalizovaného marketingu a uh, tiež v prípadoch, kedy sa používajú posty, ktoré sú dostupné 24 hodín, alebo kedy ide o živý streaming, živé vysielanie, tak aj tam je ťažké niečo také nájsť následne. Tiež je výzvou nájsť e, a vypracovať a vyvinúť e, vhodné nástroje. A konečná poznámka, ktorú chcem podať, sa týka zraniteľných spotrebiteľov. Je viacero skupín, ktoré môžu byť e, zraniteľné voči digitálnemu marketingu. Napríklad jedna z nich sú deti. A je jasné, že ECPD a z ďalších právnych nástrojov, že zraniteľné skupiny ako deti musia byť zohľadené pri marketingových e, odkazoch. Toto zdôrazňujeme pri marketingu na sociálnych médiách, že musíme e, brať e, osobitný zreteľ na deti pri marketingu na sociálnych skupinách. Takýto marketing tiež môže byť pre nás výzvou. Very much. Um... Ďakujem pekne a po týchto troch prezentáciách v druhom paneli. Chcem otvoriť diskusiu. Pani... Thank you very much. Um, uh, I think it's a very interesting uh, discussion we're having. Ďakujem. To je zaujímavá diskusia, ktorú máme dnes popoludne, pretože teraz to je veľmi nejasné, že či je to reklama, alebo či je to len uh, bežný príspevok na sociálnych médiách. Mám dve otázky. Jedna je o tom, ako ďaleko chcete zájsť pri definovaní, že čo je e, reklama. Napríklad, keď e, sledujem umelca, ktorý ukazuje, alebo umelkyňu, ktorá ukazuje veľa veci zo svojho života, keď e, v podstate vidíme nejaké malby, či je to Rekom alebo nie, to by som rada si počula eh, váš názor a tiež eh, je veľa detí, ktoré sa používajú ako influencery. Ako ďaleko môžeme zajsť pri eh, regulovaní, že kto môže byť influencer a ako to súvisí s pracovným právom. Other question? Máte nejaké ďalšie otázky? Keď nie, tak ja jednu položím a aj na komisiu, pretože mňa napadá otázka, že či terajšie naredenie, ktoré máme, je dostatočné a či rieši tento nový jav a či, potrebuje, či potrebuje nové osobitné naredenie. Ďakujem. No teraz najprv nám priestor panelistom na odpovede. Uh, yes, so uh, I will start. Uh... Ďakujem uh, za vaše otázky. Do akej uh, miery musíme určiť prach, kedy sa jedná reklamu. Keď sa odvoláme na existujúci právny ramec, tak už sú isté pravidlá, ktoré mm, treba zohľadniť. Teda v zásade, keď je to zavádzajúce e, zanedbanie oznámenia o tom, že ide o reklamu, keď to pravdepodobne bude mať dopad na rozhodnutie spotrebiteľa, tak to je určite potrebné urobiť e, individuálne hodnotenie v každom prípade a len taký postup, ktorý ste spomenuli, môže odhaliť, e, aký tam bol zámer. No v praxi ako dokážeme identifikovať, že kedy je to reklama v praxi? Čo sa týka vašej otázky, ide o naredenie v terajšej legislatíve, keď hovoríme o e, niekoľkých praktikách, e, tak e, príloha uvádza čierny zoznam nekalých obchodných praktík a v smernici o elektronickom obchode už môžeme pokryť tento jav influencerov, ale v národnej legislatíve môžeme mať rôzne pravidlá plnenia a tiež e, je zaujímavé vidieť, ako sa e, tá smernica o nekalých praktikách e, uplatniť v praxi. Napríklad v Nemecku je to osobitne ochranárske a keď napríklad eh, ten influencer dostáva finančnú náhradu, tak v takých prípadoch eh, tvrdíme, že ak nastane finančný prospech, eh, tak činnosť toho influencera môžem pokryť z komerčnej činnosti. Ale oblasť, kde môžeme dosiahnuť ďalšiu harmonizáciu, je Ďalšie regulačné opatrenie, ktoré sa navrhuje v, audio, v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách, kde v zásade tu sú špecifické požiadavky, ktoré môže platforma zaviesť, aby umožnila mm, influencerom alebo mm, inzerentom transparentne komunikovať ich komerčný zámer. A keď to platí len pre platformy videozdelania, spadá to do kategórie videoplatformiem. Niektoré áno, niektoré nie v každom prípade? Jednoducho, takýto typ reklamy musí byť vo videu alebo v obrázku, ktorý je vo videu. Takže toto je úplne mimo uplatnenia tejto smernice a možno je to vec, o ktorej by sme mohli hovoriť. Toto bola zmarnená príležitosť eh, aktualizovať súčasný právny rámec, pokiaľ ide o marketingové praktiky Už som spomínala smernicu o audiovizuálnych službách a komisia pripravila usmernenie, pokiaľ ide o výklad týchto audiovizuálnych e, služby. A teraz v e, omnibusovej e, smernici máme iba jeden riadok, ktorý o tom hovorí, ale nemusia to byť sociálne médiá, keď sa hovorí o týchto audiovizuálnych službách. A Takéto platformy musia poskytovať prostriedky pre obchodníka, aby e, prehlásil, akú má právnu povahu, či teda je obchodník alebo nie. Takže možno by sme mali mať nejaké opatrenie alebo povinnosť pre uh, sociálne mediálne platformy. Ďakujem. Ďakujem. Áno. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a naozaj e, tu bola otázka, či a ako ďaleko by sme mali zájsť, keď hovoríme, že influenceri e, propagujú svoje vlastné produkty do istej miery. E, samoregulačné kodexy a usmernenia už obsahujú princípy a pravidla, že bez ohľadu na to, kto poskytuje produkt alebo službu influencerovi, alebo ak je to niečo, s čím influencer súhlasí a ak sa zapája do e, propagácie takýchto výrobkov, treba túto informáciu zverejniť. už boli dokonca aj takéto poroty, ktoré sa pozerali na to, či influencer propaguje svoj vlastný výrobok alebo nie a musí to dať e, jasne najavo spotrebiteľom keď sa influencery stanú akýmisi veľvyslancami značky a keď hovoríme o opakovanom používaní názvu značky, keď teda influencer má nejakú zmluvu e, so značkou a či je tam teda e, konkrétna reklama, tak e, jednoducho influenceri musia zverejniť túto informáciu. Keď vidí spotrebiteľ nejakú správu alebo um, fotografiu influencera a keď e, za tým bol nejaký obchodný úmysel, ak profitoval e, z tejto správy alebo fotografie, tak e, spotrebiteľ musia o tom vedieť. Ak dáte dohromady situáciu, kde spotrebiteľ vidí nejakú správu a musí vedieť, či sa influencer rozhodol pre nejaký výrobok alebo službu ľubovoľne, alebo či na pokyn niekoho, tak jednoducho toto e, treba dať najavo a spotrebiteľ musí byť o tom informovaný. A to sa rieši už v mnohých e, usmerniach, ktoré existujú v Európe a je to aj v našich najlepších postupoch. Keď ide o používanie detí ako influencerov, tak tu prebieha veľká diskusia a tu isto vidíme mnohé obavy e, zákonodarcov a regulačných orgánov. Ja nie som odborníčka na pracovné právo, ale e, pokiaľ ide o túto oblasť reklamy, e, vždy sa stavia na existujúcom právnom rámci. Máme pravidlá, ktoré jasne hovoria o práci detí a nemali by sa jednoducho používať také techniky, ktoré oslovujú deti. To znamená, že deti nemožno použiť na propagovanie výrobkov, e, ktoré nemôžu spotrebovať, ktoré nie sú dobre pre deti, alebo môžu spôsobiť e, škody e, spotrebiteľom a zraniteľným skupinám. Ale pokiaľ ide o pracovné e, právo, tak musím povedať, že ak sú v niektorých jurisdikciách isté obmedzenia, tak navyšak je tam samoregulačné opatrenie, tak to nemusí poznať všetko, čo je uvedené v pracovnom práve, ale malo by. To uvidíme, ako sa to zapracuje do všeobecného rámca. No a potom otázka, či existujúca regulácia je dostatočná na to, aby e, začlenila a venovala sa všetkým e, novovznikajúcim marketingovým e, metodám? Myslíme si, že áno. Treba mať aj lepšie usmerenia a opakujeme znova, že nás teší, že súčasné nariadenia ako napríklad ABSM a tak ďalej uznávajú aj pridanú hodnotu samoregulácie a to môže priniesť naozaj veľmi flexibilný rámec pravidiel, ktoré bude brať do úvahy meniace sa očakávania a meniace sa uh, správanie spotrebiteľov. Už nie sme v takej pozícii, aby sme potrebovali nové pravidlá pre každý nový jav, ale máme eh, existujúci súbor princípov a pravidel a musíme ich uplatniť pre tie situácie, v ktorej sa spotrebiteľ v danej chvíli nachádzajú. A myslím si, že to by bola najlepšia alternatíva v danej chvíli mať flexibilnú eh, legislatívu, e, flexibilné e, predpisy, ktoré budú reagovať na situáciu, ktorá sa môže objaviť dnes alebo zajtra. A ďakujem aj pekne, pani Valbek. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem za vaše zaujímavé otázky. V prvom rade, keď v prvom rade ste teda povedať, čo je reklama a čo nie komerčný úmysel musí byť jasný. Keď sa niečo objaví na sociálnych médiách, malo by byť jasné, či je to marketing alebo nie. Musíte sa pozrieť na účel daných správ, ktoré sa objavia na internete. Keď je účelom predať eh, tovar alebo služby, tak je to reklama vo Švedsku Sloboda prejavu je dôležitá, je to dôležité základné právo. Človek musí mať právo povedať svoj osobný názor a to treba brať. Aj sa to berie e, značne do úvahy, keď sa určuje, e, či e, marketing môže považovať za marketing alebo nie. A súčasné hodnotenie je také, že sa musíte pozrieť na zmluvu, medzi obchodníkom a influencerom. Je tam zmluva a čo hovorí tá zmluva? To vychádza e, zo švedskej judikatúry. My sa na to tak dívame vo Švedsku. A potom, keď prejdeme e, k otázke, či je tu dnes dostatok legislatívy, ako už povedali ostatní panelisti, je tu už legislatíva, ktorá sa zaoberá právnymi aspektmi e, obchodu hlavne na úrovni EÚ a či treba mať e, vyššiu úroveň transparentnosti, áno, ale aj keď e, je bežné, že títo influenceri e, sú súčasťou marketingu, je trošku skoro povedať, či potrebujeme na tú ďalšiu legislatívu. Myslíme si, že potrebujeme využiť tú legislatívu, ktorú už máme. Mali by sme eh, pokračovať presadzovanie zákonov a mali by sme sa snažiť mať dobrú judikatúru, ktorá nám pomôže hodnotiť a vykladať existujúce ustanovenia. Takisto iniciatívy mekého práva sú dôležité. Eh, treba sa na ne pozrieť Napríklad mnohé orgány, presadzovania práva a aj regulačné orgány e, vydali usmernenia, ktoré sa týkajú marketingu v sociálnych médiách, to sa týka aj nás a e, plánujeme e, sa stretnúť s influencermi, obchodníkmi, ktorí pracujú s týmito influencermi, aby sme hovorili o právnom rámci, usmerneniach a transparentnosti a dalo by sa to ďalej rozvíjať, keby sme našli rovnakú pôdu, spoločnú pôdu. Mohli by sme sa pozrieť aj na vyššiu úroveň v Európe alebo na celom svete. Pred niekoľkými rokmi švédská vláda požiadala o posúdenie tejto situácie vzhľadom na meniacu E, meniace sa podmienky, e, tak aby spotrebitelia boli primerane chránení. A výsledkom e, tohto hodnotenia bolo, že tie problémy sa nedá vyriešiť legislatívou, aby bolo jasné. Treba vždy dať najavo, že je to marketing aj jeho prípad marketingu. Marketing sa riadi existujúcou legislatívou a ten obs- tá obsahuje aj internet. A výbor si takisto myslel, že vzdelávanie a poradenstvo e, pre výrobcov a inzerentov aj sú veľmi dôležité a presadzovacie orgány by mali uplatniť e, svoje právo obrátiť sa na súd e, v kľúčových oblastiach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Skôr ako dám posledné slovo komisii, volím ešte pani Peletie, aby niečo povedala. Možno ste mali ešte otázku a možno aj od pána Silimosa odpovede, potom musíme ukončiť tento panel. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za tieto prezentácie, ktoré boli mimoriadne zaujímavé, pretože ide o kľúčové témy týkajúce sa európskych spotrebiteľov. No už hovorili ste o pedagogike a najmä vy, eh, pani Dukato, um, ste o tom hovorili a vzdelávanie v digitálnej oblasti sa eh, často v našich politikách eh, mm, zabúda mileniáli často narábajú s, so sociálnymi sieťami a médiami, ale um, sú tu určité hrozby. Hovorili ste o hashtagoch, o samoregulácii, ale to sa nezdá byť nedostatočné tým, že sa uh, znásobujú um, správy, obsahy a rôzne teda nástroje a nosiče. Um, naše deti spotrebitelia majú veľmi skoro prístup k sociálnym médiám a Napríklad eh, Snapchat eh, mimochodom eh, práve kúpil aplikáciu na geolokalizáciu, čiže vidíme, ako sa vedia navzájom dohodu. No a moja otázka je jednoduchá. Nebolo by treba posilniť digitálne vzdelávanie našich mladých, aby naozaj získali kritické myslenie. No a naši mladí sú občanmi zajtražka, čiže čo môžeme urobiť my ako náš výbor, urobiť na to, aby sme zabezpečili eh, reklamy, aby získali ehm, o tomto prehľad, o týchto hrozbách. Som presvedčená, že keby tu bola moja dcera vo výbore, určite by vedela eh, povedať mena konkrétnych influencerov a umožnila nám nás ďalších. Áno, poprosím vás o stručnú odpoveď. Áno, eh, bolo by to naozaj fantastické zapojiť aj deti do budovania budúcich politík, pre influencerov. Chcela by som ešte povedať niečo o tých eh, vzdelávacích eh, programoch. Áno, uh, Ehm, zúčastnila som sa takýchto vzdelávacích programov a občas tam máme 16-17 roční, ktorí chcú poznať eh, pravidla. Okrem toho sú už programy, eh, ako je napríklad Mirie Smart UK, kde vypracovali nástroj pre učiteľov a stredoškolských študentov, aby pochopili, čo je to marketing influencerov, aby eh, pochopili, že sú vlastne cieľom marketingu, keď ich oslovujú influencery. E, potrebujeme e, zvyšovať informovanosť o tomto. Mali by sme začať e, tými spotrebiteľmi, ktorí sú konzumentmi takéhoto typu marketingu. A bolo by dobre, keby oni sami mali analytické jasné myslenie a aby boli schopní pochopiť, kedy ide o marketing a aby pochopili, aké metódy sa pri tom používajú. Áno, súhlasím s tým vzdelávanie spotrebiteľov, informovanosť spotrebiteľov sú dôležité a treba pomôcť aj tým, ktorí presadzujú zákony. To je všetko. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. A pán Birnt e, z komisie, e, vy ste riaditeľom pre e, DG Just. Venujete sa otázkam spotrebiteľov, budete mať zrejme záverečné slovo. ďakujem, to je veľká čest. Takže chcel by som povedať, že naozaj treba konať. E, v roku 2018 sme robili štúdiu e, správania spotrebiteľov a zistili sme, že e, spotrebiteľ majú naozaj problém odlišiť takýto marketingový obsah od bežného obsahu, ale potom aj tie značky, ako napríklad hashtag ad, sú efektívne, ale Mnohí nerozumejú týmto hashtagom, nerozumejú ani keď je tam hashtag sponzor, takže naozaj musíme eh, v tomto konať. Potom, či je súčasný regulačný rámec dostatočný, tak ako povedali predrečníčky, myslím si, že je príliš skoro to hodnotiť. Eh, smernica o nekalých eh, obchodných praktikách je tá správna smernica a ona pristupuje k týmto veciam prípad od prípadu, takže musíte si zistovať, či informácie niekedy zavádzajú spotrebiteľov a v jednotlivých členských štátov si to inak vykladajú a to je teda problematické a, a niekedy e, regulačné orgány žiadajú, aby aktéry e, v médiách e, uvádzali nejakú informáciu A tí, ktorí e, nie sú nejako zaplatení, tí influenceri tiež musia uvieť, že e, nie sú platení za reklamu a potom je to trošku ťažké e, pre spotrebiteľov vnímať to. Potom pokiaľ ide o smernicu o ochrane spotrebiteľov a o spotrebiteľských právach, tam by sa mali urobiť isté zmeny, ktoré by mohli doniesť nejaký pokrok, napríklad všetky platené uh, reklamy, ktoré by eh, mohli priniesť vyššie hodnotenie eh, niektorých eh, produktov alebo služieb, musia mať jasne uvedenú túto informáciu. Zatiaľ to nie je zakázané. A aj tam, kde obchodník neinformuje spotrebiteľa, že sú tam postupy a iba tie hodnotenia, ktoré uverejňujú naozaj spotrebiteľa, e, budú zverejnené, tak e, v takom prípade sa takýto majú dostať na čierny zoznam. Potom e, tu bývajú aj falošní spotrebitelia. Keď sa objavujú takíto falošní spotrebitelia, aj tie firmy by sa mali dostať na čierny zoznam. Jednoducho do novembra 2021 by sa tieto revízie mali urobiť v smerniciach a mali eh, by sme sa pozrieť na usmernenia dovtedy. A problém je, že keď eh, hovoríme o influenceroch, tí nespolupracujú iba na základe hodnotenia, ale aj na základe iných mechanizmov a eh, kým nebudeme mať tieto zmeny legislatívy, tak budeme musieť hodnotiť jednotlivé prípady, prípad od prípadu. Ehm, momentálne budeme musieť uplatňovať to, čo máme čo najefektívnejšie a hovoríme aj s členskými štátmi na jar. Ehm, zastretíme so všetkými národnými um, orgánmi z členských štátov a budeme hovoriť o, o influenceroch, o tom, ako zverejňujú svoje informácie a ak to nevyriešime, tak potom budeme musieť riešiť túto situáciu v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Uzavriem tým, že poďakujem všetkým panelistom. E, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem za diskusiu, ďakujem aj komisii za to, že nám e, uviedli tieto informácie. Aj tlmočníkom ďakujem za to, že nemali vždy jednoduchú prácu. Takže tým sme uzavreli toto vypočutie, ale e, ešte neuzatváram e, zasadnutie nášho výboru. Mám ešte jeden bod na programe a okamžite odovzdávam slovo pani Konečnej, e, ktorá nám povie, ako prebiehajú rokovania v triálku o právach železničných pasažierov. Nech sa páči, pani Konečná. <clears throat> Uh, Ďakujem veľmi pekne. Prvý trialóg o právach cestujúcich v železničnej doprave sa konalo 20. januára 2020 v priestoroch rady. Išlo o krátke e, trialogové zasadnutie. Cieľom bolo najmä stretnúť sa s predsednícom rady a komisiou. E, pani komisárka Valán zastupovala komisiu a vyjasniť si e, základné priority v základných politických témach, dohodnúť sa na harmonograme a taktiež na operačných modalitách v rokovaniach. No a taktiež poskytnúť mandát na technickej úrovni, aby sa začalo rokovať o texte Všetko toto e, sa podarilo e, vyriešiť e, zo stranu parlamentu. Bohuslav Rubelácky, pán spravodajca, zdôraznil, že prvé, po prvom čítaní podporuje stanovisko parlamentu drvivá väčšina poslancov a že je dôležité pre parlament, aby sa schválil text, ktorý e, propaguje a presadzuje udržateľnosť e, v, v týchto právach e, cestujúcich v železničnej doprave a aj ekologický dohovor. Taktiež sa predsedníctvo zdôraznilo problém dohodnúť sa na budov, ktoré neboli zahrnuté v, v všeobecnom smerovaní a, a teda je potrebné rokovať o štvrtom balíku. E, riešením by bolo dohodnúť sa najmä na rozsahu pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o výnimky z e, nariadenia e, doložku o minimálnej kompozícii, informáciách o ceste a um, priestupných lístkoch um, a taktiež o právach cestujúcich uh, s postihnutím. Od prvého trialógu sa uh, konalo niekoľko technických zasadnutí, tam sa hovorilo o nepolitických témach. Druhý trialóg sa bude konať uh, mm, zajtra popoludní a následne v marci podám správu výboru IMKO. Áno, ďakujem veľmi pekne. Nie som si celkom e, istá, či tu máme nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne. Budeme to veľmi pozorne sledovať aj ďalej. E, tým sa končí naše dnešné zasadnutie výboru. Chcem vám pripomenúť, že zajtra výnimočne začneme 9.30 a začneme okamžite hlasovaním. Ďakujem vám pekne.